propagovanie zmierenia, vytvorenie dohľadu nad systémom bezpečnosti, obnovenia dôvery v inštitúciu štátu a propagáciu právneho štátu v súlade s, ľudskoprávnou legislatívou. Keď som s ním diskutovala, eh, tak podľa mňa bolo veľmi zaujímavé, že vo všetkých týchto oblastiach, teda on povedal, že Európska únia je vnímaná ako globálny hráč, ale v EÚ ešte stále máme medzery e, v nejakej koherentnej realizácii. Takže v ďalšom legislatívnom období to možno niektorý e, poslanec e, bude považovať za nejaký zaujímavý návrh správy. Čiže pracujeme na propaga- propagovaní pravdy, spravodlivosti a mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako lepšie definovať túto politiku. Fučia? laureát e, Sacharovej ceny e, Európskeho parlamentu z roku 2009 e, je teda v domácom väzení po udelení rozhovoru v televízii. Teraz mám ešte oznámenie, že Aung San Suu Kyi, laureátka Sacharovej ceny, tu bude v oktobri konečne teda prevezme Sacharovú cenu, bude 21. oktobra. E, tu máme teda spoločné zasadnutie AFETu a DV2 a 22. oktobra bude zasadnutie EP s ňou v pléne. Potom Bahrajn, pán Khalil Almasuk, e, asist, zastupujúci generálny tajomník a najväčšej uh, uh, skupiny bol 17. Eh, septembra 7 hodín vypočúvaný v súvislosti s udalosťami zo 6. septembra. Uh, a tam opozičné skupiny zorganizovali podujatie, na ktorom sa zúčastnilo takmer 60 tisíc ľudí a pán Halil Almasuk teda na tomto zhromaždení vystúpil. Takže sme aj z, v kontakte s AIS, aby sme toto riešili. Potom je tu ešte dokument Nadeždy Tolokonikovej, to je členka Pussy Riot, Eh, ktorá začala hladovku na protest proti podmienkam vo vezení, kde si odpikáva svoj dvojročný trest. naposledy, keď sme sa stretli, tak sme hovorili o eh, eh, nutených prácach v Uzbekistane a počuli sme, že 21. septembra Sergej Námov, nezávislý novinár, ktorý pravidelne podáva správy o e, nutených prácach v bavlnenom priemysle, bol zadržaný vo svojom dom, uh, rodnom meste Kongenč a odtedy je vlastne v zadržaní inkomunikádo Takže tiež som e, navrhla, navrh, teda napísal návrh listu a pre All, aby e, sa tomu venovali. Takže toľko oznamenia predsedničky. Teraz k rozprave správa návštevy druhá v Africkej únii a Etiópii. E, naposledy žiaľ nikto z SVČ tu nebol Takže opäť sme si museli vyhradiť čas z tejto schôdze. Mm, a dali sme veľmi podrobnú správu o tom, čo sme tam urobili, o čom sme diskutovali, ale napríklad kolega pán Bisep eh, nadniesol určité otázky súvisiace s e, novinára Alemu. A chceli by sme teda od SVČ a delegácie EU v Addis ABB počuť aká je situácia v tomto prípade a ako e, to sledujete. Možno si spomínate, že sme plánovali a mali sme súhlas na návštevu e, väzenia Kality v Addis Abebe. A aj sme tam boli. A teda videli sme blogerov, ktorí sú tam zatknutí a riaditeľ väzenia povedal, že nemá čas ukázať nám väzenie alebo povoliť nám eh, hovoriť s väzňami. A jeden z návrhov, ktoré sme mu dali, eh, že ak by neskôr mal čas v nadchádzajúcich dňoch a mesiacoch, tak eh, delegácia EÚ by mohla navštíviť toto väzenie. To ešte sme nadnesli aj a, ehm, teda šéfovi delegácie, a ktorý bol veľmi prekvapený, že nás teda vyhodili z toho väzenia. Potom pán by se chcel podrobnejšie vedieť o programe e, rozvoja dedín v tých veľmi chudobných oblastiach, kde nie je zdravotníctvo a tak ďalej. A keď sme tam boli, tak zástupcovia tejto komunity nám povedali, že mm, nikto sa ich nepýta, či to chcú alebo nechcú a za akých podmienok. A bolo by zaujímavé vypočuť si, ako sa tento program ďalej rozvíja. No a Eh, od niektorých mimovládnych organizácií máme správy, že ľudské práva tejto komunity pastierov môžu byť porušované, takže keby ste sa mohli vyjadriť aj k týmto medzinárodným správam, pretože keď sme tam boli, tak eh, zástupcovia vlády, ale aj eh, Národná komisia pre ľudské práva povedala, že tieto medzinárodné správy majú obrovské medzery a e, vtedy vlastne e, po, pár dní potom, čo sme odišli, bolo znamené, že bude nová správa, takže možno máme k tomu viac informácií. Takže toľko naše otázky. A máme tu pani Gien, e, ktorá je desk officerom pre Etiópiu takže ona nám snáď k tomu bude môcť niečo povedať. E, ďakujem, dobrý deň, ospravedlňujem sa. Za minulý týždeň mala som taký naliehavý prípad, ktorý som musela riešiť a nemohla som prísť sem. E, e, a teraz teda mám odpovede od delegácií v teréne na vaše otázky, takže ďakujem za vaše otázky. Ako viete, v januári sme mali prípravné stretnutie pred návštevou výboru DRUA. Ako viete, veľmi pozorne sledujeme situáciu ľudských práv občianskej spoločnosti v Etiópii. Čo sa týka situácie e, e, novinára Alemu, e, delegácia sleduje čo najpozornejšie tú situáciu, avšak Jediná informácia, ktorú sme doteraz dostali, bola informácia od rodiny. Nepotvrdená správa je, že Alemu už nedrží hladovku a vláda možno povolí prístup návštevníkom, čo je právo každého e, väzňa. Čo sa týka návštevy e, rady v júli, je potvrdené, že návšteva na e, hodnotenie e, podmienok vo vezeniach je možná. E, no a po schôdzi, ktorá by mala byť niekedy tento týždeň, sa plánuje aj návšteva teda vezenia. Návšteva poslancov bola zrušená na základe toho, že vláda vychádzala z uh, toho, že sa zmenil účel návštevy, teda e, nie e, kontrola podmienok vo väzení, ale návšteva konkrétneho väzňa. A e, vláda teda tvrdí, že nie sú tam politickí väzni a preto nechce vypichnúť žiadneho konkrétneho väzňa. A teda keď tam bola požiadavka na návštevu konkrétneho väzňa, tak jednoducho zamietli túto návštevu, čo určite je škoda, ako ste povedali ale v tomto kontexte vláda preukázala delegácii, že je možná kedykoľvek návšteva ktoréhokoľvek väzenia, ak je účelom posúdenie eh, podmienok vo väzení a podpora vlády v zlepšovaní týchto podmienok. Dostali sme tiež informáciu, že od začiatku roku 2013 eh, mal ECRC prístup ku všetkým e, väzeniam na národnej federálnej úrovni v Etiópii. Takže spolupráca sa som v tejto e, súvislosti od začiatku roka veľmi zlepšila. A vo všeobecnosti sa dá povedať, že EÚ sa zaujíma o implementáciu antiteroristickej proklamácie, v rámci ktorého bola zaknutá Alemu v rámci tejto proklamácie antiteroristickej. Teda v decembri 2012 sa to diskutovalo s premiérom. Čo sa týka programu socializácie, môžeme vás informovať, že EÚ a členské štáty nefinancujú e, takýto program v Etiópii Avšak od roku 2010 donory EÚ v rámci e, skupiny medzinárodných donorov pre Etiópiu začali dialog o usídlovaní Eh, podľa eh, eh, usmernení najlepšej medzinárodnej praxe, aby tu bol aj mechanizmus nápravy. A od roku 2011 sa donory EÚ podielali na takýchto desiatich misiách donorských v Európe, aby si pozreli konkrétne tento program a ďalšie presidlovanie. Ďalšie misie sú naplánované na tento rok. Zatiaľ sme v týchto misiách nedokázali uh, E, nájsť e, doklady systematického a široko rozsiahleho porušovania ľudských práv, aj keď určite sú určité problémy pri tom presilovaní, Nie všetky služby sú zabezpečené pred presídlením základné služby napríklad a potom konsolidácia týchto komunít Takže e, samozrejme treba sa e, zaoberať aj výradami etiópskej vlády, potom je tu fórum na vysokej úrovni, e, skupina pre podporu v rozvoji, ktorí tiež diskutujú otázky súvisiace s presídlením a e, dedín. EÚ chce mm, pokračovať v dialogu medzi e, vládou a občianskou spoločnosťou a zároveň propagovať demokratické riadnutie, e, vládnutie a ľudské práva. To bude súčasťou našej podpory pre e, Etiópiu v rámci 9. EDF. Ďakujem. Má ešte niekto nejaké otázky? Chcela by som vás informovať, že O tomto sme diskutovali so zástupcami Africkej únie, najmä s Komisiou OSN pre hospodársky rozvoj v Africkej únii. Povedali, že zostavili panel na vysokej úrovni pod vedením prece, bývalého prezidenta Južnej Afriky Mbekiho, aby sa teda preskúmali tieto nelegálne finančné toky z Afriky a aké odporúčania politické by mali, takže povedali, že by veľmi privítali, keby parlament o tom dostal nejaký briefing. No a e, dali prvý briefing OECD v Paríži. A e, my sme povedali, že mohli prísť aj sem, respektíve uh, oni navrhovali dátum, kedy je buď Štrasburský týždeň alebo Zelený týždeň, čiže tu nikto nebude. Uh, A máme aj zasadnutie s AFETom, e, ktorí sa zaberajú práve týmito e, finančnými otázkami, takže oni vypoču, vy, zorganizujú vypočutie a teda pozvem Beckyho aj k nám. A bolo by teda asi dobre, keby tu bol niekto z SVČ. Mm, možno nie desk officer danej krajiny, pozerám tak na vašu susedku, ktorá by sa tým snad mohla záberať Dobre, máme písomnú správu k tejto misii dostali sme pripomienky a zapracovali sme ich do správy, takže myslím, že môžeme tú správu distribuovať. Áno, dobre. Takže máte aj písomnú správu. Dobre. No, do 10. máme veľa času, takže si urobíme prestavku a budeme o 10. pokračovať v schôdzi a samozrejme, neviem dôvody, prečo tu neboli ľudia minulý týždeň. A bolo by dobré eh, prebrať to počas eh, plnej eh, rozpravy, keď je tu aj zastúpené veľvyslanectvo. Takže prestávka a budeme pokračovať o 10 zasadnutím o stratégii EU pre ľudské práva s poznárodnými parlamentmi. colleagues. Kolegovia, rád by som vás privítal. Vidíme, že národné parlamenty a Európsky parlament sú veľmi blízko pri sebe. Máme tu poslankyne a poslancov, ktorí sú veľmi podobní aj v národných parlamentoch, aj v Európskom parlamente. Takže najlepší dôkaz toho, že Európsky parlament a národné parlamenty budú aj naďalej úzko spolupracovať. Dnešné spoločné stretnutie je ďalším v rade podobných stretnutí, pravidelných stretnutí. Náš výbor považuje takéto stretnutia za veľmi užitočné. Možno e, na poslednom zasadnutí vo Vilniuse Európske parlamenty a Európsky parlament a národné parlamenty riešili dosť ťažké otázky. Zloženie a myslím si, že to je veľmi sľubné, že sa venujeme takýmto ťažkým veciam. Viete, že politika zostáva odpornosťou exekutívy, najmä rady a členských štátov EU a parlamenty, aj Európsky parlament podľa Lisabonskej zmluvy sa síce zvýšili právomoci a je tu dôležitá úloha všetkých parlamentov pri demokratickom dohľade. My berieme túto úlohu veľmi e, za, vážne. Napríklad e, všimnite si moju správu o CSFSP, alebo naše rokovania o budúcich finančných programoch asistencie alebo rozpravy o susedstve a podpísanie asociačnej dohody s našimi východnými partnermi, prípadne krajinami, ktoré chcú sa pripojiť k EÚ. Jedným e, z našich hlavných úvah v takýchto rozprávach sú problémy, ktoré sa týkajú ľudských práv a demokracie. Ako by sme mohli nájsť ten správny vzťah, ako by sme mohli zohľadniť naše záujmy a zároveň nezabúdať na naše hodnoty. Je to klasická otázka celý čas formuje politiku najmä v rozprávach o ľudských právach a musíme nájsť tú správnu rovnováhu. Príliš často hrali záujmy príliš veľkú úlohu. Niekedy mám pocit, že hovoríme viac o demokracii a zabudame na naše hodnoty, zabudame na malé krajiny, na ich právo tiež sa uplatniť a potom to nazývame realpolitik. Ale myslím si, že to je jedna z otázok, o ktorých budeme dnes hovoriť. A diskutujeme s ďalšími výbormi a podvýborom pre ľudské práva, ktorý vedie pani Lochbiller o týchto otázkach. Záležitosti, ktoré sa týkajú ľudských práv a demokracie, sa pertraktovali v roku 2012, ktorý bol dôležitým rokom pre politiky Európskej únie v oblastiach ľudských práv a demokracie. Keď sme prijali tzv. balík ľudských k ľudským právam, tak poprvý raz sme vytvorili strategický rámec Európskej únie a akčný plán k ľudským právam a demokracii. Vymenovanie nášho priateľa a bývalého kolega Stavrosa Lambrinidisa ako prvého zvláštneho e, zástupcu pre ľudské práva obnovilo ambíciu a odhodlanie stať sa vedúcou silou vo svete v záležitostiach týkajúcich sa ľudských práv a demokracie. Podporujeme tieto hodnoty a princípy ktoré nás inšpirujú. Či myslíme na našich susedov na juhu alebo na východe, naše vzťahy so strategickými partnermi alebo dokonca politiky rozvoja, politiky obchodovania v Európskej únii sú síce dôležité, ale vždy musia zostať zásadnými i ľudské práva a demokracia. Tieto záležitosti sú, sú tou najdôležitejšou výzvou pre zahraničnú politiku Európskej únie a sú mierou nášho úspechu. Práve preto je Európsky parlament rozhodnutý eh, rezolutní v tom, že majú mať strategickú dôležitosť. Spomínaný strategický rámec deklaruje, že z vonkajšej strany hraníc EÚ treba podporovať ľudské práva, hovoriť o ľudských právach a demokracii. A to je spoločná zodpovednosť Európskej únie a jej členských štátov. Tento strategický rámec posilňuje ambície EÚ, citujem, umiestniť ľudské práva do centra svojich vzťahov so všetkými tretimi krajinami, vrátanie svojich strategických partnerov, koniec citátu, všetky inštitúcie, rešpektujúc úlohy, ktoré im e, poskytla Lisabonská zmluva na rozličných úlovniach, musia hrať e, dôležitú úlohu, aby Európska únia konala v oblasti ľudských práv a bola úspešná. Dnes, keď panuje duch zdieľaného e, zdieľanej zodpovednosti za veci budeme diskutovať o implementácii plánu, akčného plánu a Európskeho strategického rámca do poludnia a dúfam, že budeme mať úspešnú e, výmenu názorov i popoludní. Teraz dostáva slovo Barbara Lochbiller a ja všetkým vám želám príjemné zasadanie. Dobrý deň aj z mojej strany. Vás tu všetkých srdečne vítam je to veľmi dôležité, že tu máme poslankyne a poslancov z 19 rôznych národných parlamentov. Tešíme sa na veľmi dobrú výmenu názorov. Niektoré parlamenty pripravujú voľby, napríklad v Rakúsku alebo práve tam boli voľby ako v Nemecku, takže kolegov odtiaľ tu nemáme, ale vítam personál z parlamentných výborov, príslušných parlamentných výborov, ktorí ktorý tu je a ktorý bude doma informovať o týchto rokovaniach ďalej. Delegácia z Lotyšska pristála niekde v Liež alebo niekde inde kvôli hmle, takže ty sa k nám pripoja o čosi neskôr. Pán Brok už povedal, že sme prijali strategický rámec Európskej únie a akčný plán pre ľudské práva. My v Európskom parlamente sme veľmi vďační, pretože tento strategický rámec a akčný plán nám pomôže monitorovať, čo robí EÚ a rozmýšľame aj o tom, čo by mohla byť výmena čo by mohla byť téma výmen, informačných výmen s národnými parlamentmi tento rok, či sa skôr zamerať na akčný plán a strategické rozhodnutia EÚ v ľudských právach, pretože všetky subjekty EÚ musia pracovať v súčinnosti, aby sa tieto témy implementovali, tieto plány, ambície implementovali. Stratégia únie sa dá veľmi dobre implementovať iba vtedy, keď sa členské štáty podpíšu a odhodlajú prispievať. Takže vy, národné parlamenty, vy by ste mali pripomenúť vašim vládám, že by mali pracovať v v rámci tohto spomínaného strategického rámca k ľudským právam. Balíček o ľudských právach, o ktorých sme hovorili, e, tam to je ďalší dokument a spolu so spomínanými pre, dokumentmi predtým Stavros Lambrinidis bude presadzovať túto agentu a bude nás reprezentovať ako tvár e, ľudských práv pred vonkajším svetom. Potrebujeme takúto silnú podporu, pretože ľudské práva sú skutočne dôležité a je jasné, že treba za, e, zaujať proaktívnu rolu na fórach, kde sa diskutuje o ľudských právach. Spomínaný akčný plán a spomínaná stratégia nesú so sebou konkrétne povinnosti a preto je veľmi dobre pre nás v Európskom parlamente vidieť, ako ďaleko zašiel v tejto, zašla v tejto agende Európska služba pre vonkajšiu činnosť SVČ, a parlament nechce zaostávať za SVČ, preto sú tieto spomínané dokumenty dobrým nástrojom pre nás, aby sme mohli na ich základe monitorovať, čo sa deje v tejto oblasti. Európsky akčný plán má napríklad 36 akcií, ktoré sú do, rozdelené do 39 podkapitol a 51 z, 9, z 97, 97 aktivít majú členské štáty spolu zodpovednosť za ich realizáciu v praxi. Toto je ďalšia forma, ako človek môže uvidieť, k čomu sa zaviazali členské štáty, k tomu sa zaviazali vlády a žiadať od nich, aby zložili účty z toho, čo aj vykonali v praxi z týchto sľubov, čo splnili. My v parlamente píšeme, e, skoncipujeme výročnú správu k ľudským právam každý rok a táto štruktúra e, výročnej správy o ľudských právach zohľadňuje stratégiu únie a akčný plán únie, o ktorých tu hovoríme, a odporúča ďalšie zmeny, ďalšie e, odporúčania. Náš kolega pán Eduard Kukan je spravodajcom ktorý predloží parlamentu v decembri na hlasovanie výročnú správu ľudským právam a odporúčania. My vítame aj odporúčania z vašej strany a dúfam, že nájdete veľa hodnotného v, týchto, v tejto správe. A teraz rozdelili sme dnešný, dnešné zasadnutie do dvoch blokov. V prvom bloku sa sústredíme na Európsky strategický rámec a Európsky akčný plán. Prihovorí sa nám Stavros Lambrinidis, e, zvláštny vyslanec pre ľudské práva Európskej únie. A popoludní na zasadnutí sa sústredíme na interno-externú súdržnosť politiky ľudských práv únie a budeme mať ako prednášajúceho Engelberta Teuermana, ktorý je predsedom pracovnej skupiny Rady k ľudským právam. Bude hovoriť o občianskej spoločnosti, o inštitúciách pre ľudské práva v národných štátoch. Bude tu aj veľvyslanec z Rady Európy, takže uvidíme z rozličných uhlov, ako by sme mohli posilniť realizovanie tejto európskej stratégie v praxi. Dúfam, že vy všetci sa živo zapojíte do rozpráv. A teraz už odovzdávam slovo pánu Lambrinidisovi, ktorý nám povie o tom, akú prácu robí v súvislosti so spomínanou stratégiou. Ďakujem, Barbara, ďakujem. Elmara, skutočne gratulujem k tomuto výnimočnému stretnutiu, pretože ako ste obaja už povedali, Potrebujeme partnerstva, aby sme mohli ovplyvňovať dodržiavanie ľudských práv na celom svete a to už interne v EÚ medzi všetkými inštitúciami, to už samo sebe je výzvou, ale aj partnerstvo medzi EÚ a členskými štátmi. A parlamenty členských štátov predovšetkým pred Lisabonskou zmluvou boli často ignorované, keď sa rozhodovalo o dodržiavaní základných ľudských práv alebo sa rozhodovalo o bezpečnosti teraz, ale úloha vás, národných parlamentov, je oveľa silnejšia a preto je pre mňa obrovskou cťou môcť tu k vám prehovoriť. Pred rokom 27 vtedy členských štátov, dnes je ich 28, týchto 27 štátov prijalo strategický rámec pre ľudské práva. Je to naozaj veľmi stížiadostivý dokument, predpokladám, že ste ho čítali. Pokiaľ nie, tak si určite prečítajte. Je to príklad toho, ako 27 členských štátov môže prelomiť všetky tabú a dostať sa až na najvyššieho spoločného menovateľa v súvislosti s touto, s touto politikou. Tradične to býval vždy najmenší spoločný menovateľ. Taktiež sme vypracovali akčný plán, ktorý obsahoval 97 konkrétnych krokov, ktoré musia aj členské štáty uplatňovať, aby rámec alebo tento strategický rámec bol účinný. Niekedy je to naozaj komplikované mať takýto ambiciózny dokument, ktorý samo sebe nič neznamená, pokiaľ sa my nezaviažeme na, čo, na niekedy aj tej najnižšej technickej úrovni, aby sme e, dosiahli to, čo sme si slúbili. Predtým, než som bol menovaný osobitným vyslancom pre e, Ehm, ľudské práva, tak naozaj som veľmi stálo to tú, túto pozíciu. Ehm, ja by som teraz chcel vám preniesť také všeobecné vyjadrenia hľadom dôležitosti dodržiavania ľudských práv. Chcem zdôrazniť tri hlavné, hlavné výzvy, ktorým si myslím, že EÚ a členské štáty čelia pri podpore ľudských práv na celom svete. Nepochybne ich musíme naozaj podporovať. Pokiaľ si spomeniete na všetky konflikty, ktoré máme na svete. Ja som dnes bol na stretnutí e, OECD. Tam sme tiež hovorili o bezpečnosti o ľudských právach. Prečo tieto dve veci spolu súvisia? Keď sa pozriete na akýkoľvek konflikt na svete, tak uvidíte, že porušovanie ľudských práv je väčšinou v jadre toho konfliktu a väčšinou vyriešenie tohto problému vyrieši v podstate aj e, hlavné korene konfliktu. Takže nejde tu len o nejakú idealistickú predstavu ľudí zo západu. Je to absolútna nutnosť pre ľudské životy, ale aj pre stabilitu a bezpečnosť vo svete. Máme však určité výzvy. Hovorili som o troch. Stručne teraz o nich pohovorím do detailov. Poprvé, túto prvú výzvu riešime eh, na našom dnešnom fóre. Je to konzistentnosť, ale okrem externej a internej konzistentnosti, ktorá je dôležitá, sú tu ešte dve ďalšie výzvy. Je, sú to externo je to externo-externá konzistentnosť a interno-interná konzistentnosť. Vysvetlím. Interno-externá konzistentnosť. To znamená, že keď niekto chodí po svete, rozpráva sa s rôznymi medzinárodnými organizáciami, s krajinami, žiadajú boli dodržiavané ľudské práva, tak sa tam dá čakať, že Väčšina z týchto krajín, alebo mnohé z týchto krajín sa na nás pozrú a povedia, dobre, ako riešite situáciu Rómov v Európe? Čo robíte proti rasistickému násiliu v mnohých členských štátoch? Čo robíte pre sociálne, hospodárske práva? Ako ich chránite v priebehu hospodárskej krízy a tak ďalej? Toto sú extrémne dôležité a pertinentné otázky. Ja keď som bol členom tohto parlamentu ešte pred pár rokmi, tak sme vytvorili špecifický výbor, aby sme preskúmali, či európske členské štáty boli zapojené a do akej miery do eh, eh, ilegálneho, ilegálnych únosov zo strany CIA. A my tuto v parlamente sme zistili, že nikto nie je dokonalý, ani nie Európska únia. A pokiaľ chceme byť externe dôveryhodní, tak potom musíme byť dôveryhodní aj sami pre seba. Nikto nie je dokonalý a tým ma nechápte nesprávne. Ja nemyslím, že len preto, že nikto nie je dokonalý, tak všetci sme rovnako nedokonali. Tak to vôbec nie je. Ja som veľmi hrdý na to, že Európska únia sa snaží riešiť výzvy v súvislosti s ľudskými a základnými právami, ktoré má pred sebou a taktiež niekedy ich porušovania. My máme e, slobodný parlament, kde môžete hovoriť, nikoho tu nemôžu zatknúť. Máme slobodnú tlač, slobodných novinárov, ktorí nemôžu byť zatknutí za to, že robia svoju prácu. Máme veľmi aktívnu občanskú spoločnosť, ktorá nenechá na pokoji žiadneho európskeho úradníka. Takže toto všetko je aj samozrejme na vnútroštátnej úrovni a máme mechanizmy, ktoré, napriek tomu, že nie sme dokonali, nám ne, alebo nedovolia našim nedokonalostiam, aby boli znásobené tak, ako je tomu v niektorých krajinách. Takže pokiaľ členské štáty majú hrať dôležitú úlohu, máme tu určité body, o ktorých som hovoril, xenofóbia, záležitosť Rómov, rasistické násilie, všetko, čo dokážete predstaviť v tejto súvislosti. Nie vždy sú to celoeurópske problémy, niekedy sú to problémy, ktoré e, sú mm, výraznejšie v niektorých členských štátoch než v iných. Takže ja vás vyzývam ako, ako poslancov národných parlamentov, aby ste naozaj boli bdeli. Nielen preto, že je to dôležité pre vaše konkrétne krajiny v kontexte európskej rodiny, ale preto, že v každom z týchto prípadov, v každom členskom štáte je vysla, veľvyslanec, ktorý má dodržiavať medzinárodné a európske hodnoty. A pokiaľ sa v tejto reťazi jeden členok zlomí, tak je to problém pre všetkých. Druhá výzva v súvislosti s konzistentnosťou. Je to externo-externá konzistentnosť. Čo tým myslím? My ako Európska únia chováme sa k všetkému porušovaniu ľudských práv na svete rovnako. Je porušovanie zo strany krajiny A okamžite odsúdené rovnako ako zo strany krajiny B alebo v niektorých prípadoch máme určitých obľúbencov. A pokiaľ áno, tak potenciálne toto môže podkopať našu dôveryhodnosťou pri rozhovore o ľudských právach na celom svete. Ja si myslím, že nevždy reaguje úplne rovnako v prípade porušovania ľudských práv na svete. Nie vždy toto je výsledkom nejakého zákerného plánovania, nejakého makeliavistického plánu, ale je to tak a musím vysvetliť, prečo tomu tak niekedy je. V niektorých prípadoch to môže byť krajina, ktorá je priateľská, voči EÚ alebo nejakému členskému štátu, v ktorej sa porušujú ľudské práva. Na no tomto, takomto prípade si poviete, dobre, ten e, dôvod, prečo sa tam poruší ľudské práva, nie je až endemický pre túto krajinu. Môžu sa to dá riešiť nejak pokojnejšie, diplomaticky a nie až tak na verejnosti. No a v iných prípadoch ak vy ako EÚ môžete si myslieť, že máte v podstate malý vplyv nemáte žiadne veľké hospodárske vzťahy s tou krajinou. Táto krajina vyzerá, že jej nezáleží príliš na medzinárodnom e, obraze, ktorý vyvoláva. Niekedy je to krajina, ktorá je v tesnom susedstve. Máte tam veľa finančných, hospodárskych nástrojov, pomocou ktorých môžete vykonávať tlak. Takže musíme byť veľmi bdelí v súvislosti s externou externou konzistentnosťou, ale nie vždy je to takýto temný problém, ale samozrejme je treba to riešiť. Na záver by som chcel hovoriť o interno-internej konzistentnosti alebo nekonzistentnosti. To je niečo trochu iné. Tu vyvstáva otázka, či každý v EÚ, EU, Európsky parlament, Európska komisia, rôzne komisári, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, či už ľudia, ktorí sú zodpovední za e, geografické e, otázky alebo za ľudské práva. Hovoríme všetci jedným jazykom, keď hovoríme o ľudských právach, dodržovaní ľudských práv vo svete. Sme vždy konzistentní pri, v tom, čo hovoríme, alebo možno ja idem niekam do nejakej krajiny, Hovorím tam o porušovaní ľudských práv, snažím sa pracovať s touto krajinou, zlepšiť situáciu, ale potom tam príde nejaký iný vysoký európsky úradník, napríklad, ktorý sa zaoberá medzinárodným obchodom, alebo tam príde výbor Európskeho parlamentu pre nejakú, nejaké iné záležitosti, príde tam a oni povedia, dobre, bol tu človek, ktorý hovoril o ľudských právach, oni povedia, dobre, to bola asi nepríjemná konverzácia, ale teraz sa bavme radšej o obchode. Takže v mnohých prípadoch toto je veľká výzva ale nie, že je to až taký temný problém. No a časť môjho mandátu a časť mojej práce je taká, že v podstate musíme zaručiť úspech strategického rámca, ktorý hovorí, že ľudské práva musia byť dodržiavané vo všetkých oblastiach, v environmentálnej politike, v obchodnej politike, v politike proti antiterorizmu a tak ďalej. Tak taktiež musíme byť konzistentní v rámci EÚ a toto nie je jednoduché, pretože nie každý sa zaoberal celú dobu len ľudskými právami, takže tento proces je tiež veľmi dôležitý. Sme interne konzistentní v súvislosti so spoluprácou s ostatnými multilaterálnymi organizáciami. Napríklad tu máme Radu Európy, som veľmi rád, že tu vidím zastupcov OSN, regionálne organizácie na ochranu ľudských práv. My s nimi musíme spolupracovať, tak aby to nevyzeralo, že EÚ sa snaží vyzerať e, krajšie než všetci ostatní a že má nejaký čarovný prútik, ale snažíme sa naozaj si sadnúť spolu a riešiť spoločne výzvy súvislosti s održovaním ľudských práv. Toto nevždy znamená, že musíme spievať všetci rovnakú pesničku. V niektorých prípadoch tu môže byť niekto, kto hovorí viac nahlas, niekto, kto robí tú tichú diplomáciu, niekto, kto zasahuje na úrovni medzinárodných organizácií, niekto, kto je naozaj dôveryhodný. Zatiaľ je, napríklad môj úrad môže pracovať niekde inde, ale musíme pracovať, spievať všetci z rovnakého spevníka. Musíme podporovať všetky e, všetci spoločné ciele, pretože inak budeme interne nekonzistentní. Takže prvá výzva konzistentnosť. Druhá výzva tá je dôležitá, pretože súvisí s tým, či ľudské práva môžu byť uplatňované účinne na celom svete. Oni by mali byť takto uplatňované, majú byť zodpovednosťou ľudí vo všetkých krajinách na svete. EÚ môže byť pod tlakom, ale v podstate náš dlhodobým úspechom je, že sa priznáme k zodpovednosti interne. Občianská spoločnosť dnes na celom svete je pod tlakom. Naozaj agresívnym, otvoreným spôsobom sú ľudia zadržiavaní, zatýkaní, obťažovaní, dokonca e, často sú zavraždení alebo nejakým spôsobom sú obťažovaní e, nenápadnejšie, sú im odopierané financie, je im zabraňované v obchode, nemôžu pracovať v rámci určitej spoločnosti, nemôžu registrovať svoje organizácie na ochranu ľudských práv. Takže sektor občianskej spoločnosti musí byť chránený členskými štátmi Európskou úniou a musíme postupovať holisticky. Musíme mať politickú podporu. Vždy, keď ideme do nejakej krajiny, musíme sa vždy stretnúť s so zástupcami občianskej spoločnosti priamo na mieste, a pokiaľ je to možné, a pokiaľ to nehrozuje ich, tak sa môžeme s nimi stretnúť verejne, aby všetci vedeli, že sme sa stretli. Musíme spolupracovať, často to robíme dosť účinným spôsobom. Musíme sa stretnúť na mieste a keď hovorím my, tak myslím EÚ a členské štáty. Keď monitorujeme napríklad e, nejaké procesy e, s osobami, ktoré, e, sa, ktoré vystupujú za ochranu ľudských práv, Musíme spolupracovať, musíme tam byť každý deň, musíme zaistiť, že súd sa dozvie, že sledujeme ten proces. Musíme zaručiť e, budovanie kapacít, financovanie pre občanskú spoločnosť. Musíme stať na ich strane. Drahí priatelia, občianská spoločnosť, mimovládne organizácie všade na svete, aj u nás, môžu byť v poriadku, pokiaľ chcú, ale nemusia byť vždy milí. To nie je ich úloha. Ich úlohou je monitorovať politiku v oblasti ľudských práv, porušovanie ľudských práv, informovať ľudí eh, v teréne o ich právach, poskytovať im ochranu, podporovať legislatívu, ktorá podporuje eh, ľudské práva. Toto neznamená, že každá vláda má povinnosť schváliť všetko, čo je povie občanská spoločnosť. Ale určite to znamená, že každá vláda má absolútnu povinnosť zaručiť, že mimovládne organizácie môžu slobodne fungovať bez, bez zastrašovania a môžu vyjadrovať svoje názory. Takže členské štáty opäť tu hrajú obrovskú úlohu. Pokiaľ vaši ministri, vaši veľvyslanci sa nestretnú so zastupcami občanskej spoločnosti, pokiaľ ju budú ignorovať, tak potom máme problém. Posledná výzva, týmto ukončím. Toto je trochu iná výzva, Chceš, aby som prestal hovoriť? Ešte 3 minúty, alebo 4. Takže tretia veľká výzva. To nie je interná európska výzva ako konzistentnosť. Nejde tu ani o jednotlivé krajiny, ako v prípade občanskej spoločnosti, ale je to zásadná výzva pre ľudské práva po celom svete. A toto je útok na univerzálnosť ľudských práv, ktorý vidíme v mnohých oblastiach, v mnohých prípadoch po celom svete. Stále tento problém narastá, je stále sofistikovanejší a zásadným základným argumentom je tu ľudské práva, tak ako platili pred pár desiatkami rokmi alebo boli presadené pred pár desiatkami rokov, to bolo vytvorené západom. A preto môžu byť príjmané v niektorých spoločnostiach, ale niekedy to chvíľu trvá, pretože sú tam aj tradičné hodnoty, ktoré musia byť rešpektované, napríklad náboženské hodnoty, rodinné hodnoty, ktoré sú iné než tie univerzálne ľudské práva. A tie taktiež musia byť rešpektované. Takže pokiaľ by prevážil tento argument a na úrovni OSN my bojujeme za EÚ väčšinou úspešne v spolupráci s členskými štátmi EÚ, Napríklad, čo sa týka násilia páchanom, na ženách. Teraz v marci mnohé krajiny sa snažili zabrániť záverom z New Yorku, ktoré by odsudili násilie na ženách. Snažili sa tam vložiť e, ustanovenia o rodinných hodnotách, takže my sme proti nim bojovali. Je to neustála bitka. A ja vám poviem jednu vec. Každý, a je to niečo, čo každý parlament na celom svete musí uznať. Musíme sa pripojiť k tejto bitke. Ja verím, že ľudské práva nikdy nebol, neboli nejakou bitkou medzi jednotlivými náboženstvami, ani medzi jednotlivými kultúrami, ani medzi krajinami. Ľudské práva vždy boli univerzálnym jazykom akéhokoľvek náboženstva, akékoľvek krajiny, akéhokoľvek etnika, proti relativizmu mocných. Nikdy nebudete počuť, že by vám osoba, ktorej práva boli porušené, povedala, nie, za mňa, mňa sa nezastávajte. Vždy vám mocní vlády povedia, nemáte právo sa ho zastávať, pretože my dodržiavame tradičné hodnoty. Nikdy vám zbytá žena ktorú zbyl jej manžel, v ktorejkoľvek krajine na svete, vrátane EÚ, nepovie, nie, nepomáhajte mi, neobhajujte ma, pretože, e, univerzálne, pretože ľudské práva nie sú univerzálne. Vždy vám povie parlament, nie naše rodinné hodnoty toto umožňujú. Ľudské práva sú univerzálnym jazykom bezmocných, a slúžia na ochranu proti mocným. Nie sú to nejaké hodnoty, ktoré presadzuje na silu Západ. Antikolonializmus, an- antirasizmus, veľké hnutia po celom svete, toto boli hnutia proti Západu a boli to hnutia, ktoré boli inšpirované rovnakými ľudskými právami a rovnakými princípami ľudských práv že ľudia, niektorí, niektorí ľudia, ktorí porušujú dnes ľudské práva, to považujú za veľmi pohodlné Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na veľmi zaujímavú diskusiu. Thank you. Thank you. Ďakujem, pán Stavros Lambridinis, za úžasnú a vášnivú reč. A teraz sa môžu vyjadriť poslankyne a poslanci z národných parlamentov aj z Európskeho parlamentu. Musíte zdvihnúť vašu menovku alebo zdvihnúť ruku, keď sa chcete ujať slova. Povzbudzujem vás, aby ste tak urobili, premyslite si to a kým budem vytvárať zoznam rečníkov, dám slovo Rade Európy. Ďakujem pekne, hovorí pán veľvyslanec Radu Európy. Ďakujem za slovo. Myslím si, že pán Elmar Brok, predseda výboru pre zahraničnú politiku Európskeho parlamentu, načrtol dôležitú perspektívu vo svojom úvode, keď vytvoril spojivo medzi ľudskými právami a mnohými ďalšími koncepciami. História nám ukazuje, že skutočná bezpečnosť neexistuje bez plnej úcty a rešpektovania ľudských práv. Niekedy ľudia dávajú do protikladu tieto dve hodnoty, ale vždy, keď sú problémy s ľudskými právami, takmer vždy je korešpondujúca, korešpondujúci pocit um, neistoty v medzinárodných vzťahoch. A takto to vidíme i dnes. Myslíme si teda, že zástupcovia ľudí ľudu v parlamentoch by sa naozaj mali zaoberať týmito záležitosťami a som veľmi rád, že existuje takáto iniciatíva, kedy sa národné parlamenty a Európsky parlament stretávajú a diskutujú o týchto témach. Dnes sme na pôde Európskeho parlamentu a preto by som sa rád odvolal na uznesenie, ktoré, odvola, ktoré minulý, minulú jeseň prijalo parlamentné zhromaždenie Rady Európy. Ide o ľud, stratégiu k ľudským právam a v tomto uznesení parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyjadrilo silnú podporu iniciatíve, ktorú iniciovala EÚ a spomína sa tu kľúčový príspevok národných parlamentov. Práve preto pani predsedajúca, tu vítam zástupcov z národných parlamentov. Vzťahy medzi Radou Európy a Európskou úniou v oblasti ľudských práv sú veľmi blízko k sebe, ako to už na to poukázal aj Stavros Lambrinidis a ostatní predračníci. Máme spoločné hodnoty a v roku, od roku 2007 vidíme v tejto oblasti pozitívny vývoj. Explicitný apel generálneho tajomníka a predstaviteľov inštitúcií EÚ bol takisto prejavom tejto blízkosti a takisto máme kontakty na najvyššej úrovni. Napríklad v New Yorku sa stretáva Barroso s našimi najvyššími predstaviteľmi a potom aj v Štrasburgu sa stretnú, to je jeden z príkladov. Nové iniciatívy, ktoré ste vy iniciovali, reflektujú podľa nás novú oblasť, novú úroveň spolupráce medzi našimi dvoma inštitúciami, posilňujúc naše spoločné úsilia. Toto sa prejavilo v konkrétnych príkladoch a vo vašom výbore spomeniem tri, pani predsednička. EÚ preukázala rastúci záujem a podporu pre ratifikáciu dôležitej toho, toho dohovoru Rady Európy. Je to dohovor v oblasti zahraničnej politiky, ktorý bude viazať členské štáty a podporuje sa tu implementácia tejto stratégie prostredníctvom právne záväzných nástrojov. Toto je presne taký prípad, e, ako bol v, pri boji proti ženám a domácemu násiliu, Istanbulský dohovor, dohovor o ochrane detí proti sexuálnemu vykorostiavaniu detí a takisto Budapeštianský dohovor o boji proti zločine na internete a takisto e, dohovor proti pašovaniu ľudských bytostí, ktorý e, skoncipovali monitorovacie ustanovizne na Kréte. Myslím si, že tieto inš- inštitúty, tieto nástroje nie sú jediné. Spojme to s tým, čo robí pán Lambrinidis. Európska únia pod prispieva k tomuto právnemu rámcu novými právnymi nástrojmi, ktorý, ktoré ďalej a viac chránia ľudskú dôstojnosť. Druhý príklad eh, tohto procesu pristúpenia EÚ k dohovoru o ľudských právach veľmi podporil Európsky parlament, národné parlamenty. Je to tiež viditeľný znak toho, ako je EÚ zaviazaná ľudským právom aj za svojimi hranicami. Keď EÚ pristupí k rozhovoru poprvýkrát od e, ukončenia prístupového procesu, tak všetky právne akty EÚ budú musieť rešpektovať ustanovenia dohovoru Rady Európy o ľudských právach, inak budú podliehať skúmaniu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrásburgu. Tretí príklad. Všetky kandidátske krajiny na členstvo v EÚ na seba prevzali záväzky v rade, teda záväzky, ktoré prevzali na seba v Rade Európy, sú dôležitou súčasťou aj v rokovaniach e, o čase v EÚ. Takisto máme tu časú spoluprácu medzi EÚ a špecializovanými orgánmi, ako je napríklad Benátska komisia Rady Európy, Greko v prípade korupcie a Sepáš pokiaľ ide o efektívnosť spravodlivosti a ďalších sme svetkami vyššej účasti EÚ v práci orgánov Rady Európy a prostredníctvom neformálnych a eh, intenzívnejších výmen vidíme v praxi viacero príkladov plodnej spolupráce v týchto krajinách. To určite súvisí aj s prácou EU, špeciálneho mm, veľvyslanstva EÚ, veľvyslanca EÚ Stavosa Lambridisa, ktorý je hlasom EÚ potvrdzujúcim jej e, e, zaviazanosť voči zásadným základným hodnotám a ďakujeme mu za spoluprácu s našimi inštitúciami. Myslíme si tiež, že takéto takáto posilnená spolupráca so špecializovanými orgánmi Rady Európy by mohla byť užitočná pri podpore nových novej e, nedávno e, spustenej iniciatívy EÚ pre e, rešpekt základného práva a hodnot v rámci EÚ. Rada Európy veľmi pozorne sleduje tento proces. Bol tam list štyroch ministrov, podpísaný Barozom a Baroso to nedávno spomínal aj vo svojom prejave o stave únie v parlamente. Generálny tajomník Jagland minulý týždeň dostal v Štrasburgu, respektíve prijal pána Louis Michela, europoslanca, ktorý je spravodajcom vo výbore LIBE eh, k tejto iniciatíve EÚ. Generálny tajomník Jagland privítal eh, snahu o posilnenie kapacity EÚ prispieť k ochrane ľudských práv a právneho štátu eh, v rámci členských štátov aj mimo. Je dôležité vyhnúť sa riziku duplicity. Systém e, e, rozvoja indikátorov, monitorovania a vypracovávania odporúčaní už v rámci Rady Európy máme. Generálny tajomník preto navrhol, aby akýkoľvek budúci mechanizmus EÚ zohľadnil existujúce monitorovacie orgány v Rade Európy a kde už sú všetky členské štáty EÚ členmi to funguje na základe medzinárodných nástrojov, ktoré sú právne a e, aj inak záväzné pre všetky členské štáty a tvoria základ nepolitizovaného monitorovania, posudzovania a odporúčaní a prípadne praktickej spolupráce pri náprave problémov, ktorých sme videli príklady. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán Velisens Freusens. A teraz pán Jauregui Antondo zo Španielského kongresu. Ďakujem pekne. Áno, ja som zo Španielského parlamentu. Návod by som chcela pogratulovať Európskemu parlamentu za to, že zorganizoval toto stretnutia Stavrosovi Lamberinidisovi za to, že naozaj si je plne zúčastnený na svojej kauze ľudských právach. Ale pre mňa, ja by som doplnil do toho strategického plánu pre ľudské práva ešte štvrtú výzvu, štvrtý cieľ v súvislosti s hlavným aktérom v našom živote. Nie sú to len vlády, nie je to len občanská spoločnosť, kto sa zaoberá ľudskými právami. Je tu ešte hlavný aktér v globalizovanom hospodárstve a to sú podniky. A stále viac v aktivitách podnikov, ktoré pracujú na celom svete, ktoré operujú v každom kúte sveta. Dochádza k porušovaniu, vážnemu porušovaniu ľudských práv. Či už je to v socioekonomickom prostredí alebo inom, je isté, že je to naozaj obrovský reťazec problémov, ktoré súvisia s dodržiavaním ľudských práv zo strany podnikov v tisíc krajinách sveta. A mňa, Stavros, prekvapilo, že v rámci našej práce zo strany Európskej únie nezahrňame aj to, že je treba uplatňovať princípy zragy Všetci vieme, že OSN spustilo fantastický nástroj, ktorý doteraz nebol známy. A to je vytvorenie troch princípov, ktoré majú vplyv na vlády, na podniky a na právne právomoci všetkých krajín sveta, alebo súdne právomoci všetkých krajín sveta, ktoré môžu odsúdiť porušovanie ľudských práv. Napríklad máme krajiny e, textilné podniky, dopravné podniky, podniky, ktoré e, ťažia e, minerálne suroviny. Je to naozaj komplikovaná situácia v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv a ragí. Tento nástroj nám dal naozaj skvelú príležitosť. Máme tu v podstate rovn- rovnakú platformu, z ktorej vychádzame. Je to univerzálny kódex, ktorý sa môže zmeniť v univerzálny zákon. Bude to v podstate také pravidlo, norma, ktorá bude aplikovateľná na celom svete a bude ponad e, bude mať väčšiu platnosť než súdne e, normy každej krajiny alebo nejaké tradície. A pokiaľ podnik nesplní tieto princípy, tak môže byť žalovaný. A milí kolegovia, napríklad chcem hovoriť o probléme textilných spoločností pred 6 mesiacmi v Bangladeši. Pokiaľ by európske a americké textilné podniky, ktoré pracovali e, v tej budove, e, kde zomrelo viac než 1500 ľudí a viac než 2000 ich bolo zranených. Pokiaľ by tieto boli žalované pred súdmi v Londýne alebo v Madride pre, kvôli tomu spôsobu, ako tam pracujú, je to absolútne porušovanie ľudských práv. Pokiaľ by boli mohli byť žalované pred národnými súdmi týchto krajín, tak by sme boli urobili naozaj obrovský pozitívny krok pri dodržiavaní ľudských práv. Takže, drahý Stavros, chcel som povedať za španielský parlament, ktorý schválil pred pár mesiacmi systematické a integrované uplatňovanie princípov RAGI pre, v rámci Španielského národného plánu že toto slúži na podporu ľudských práv. Takže Španielsko má národný plán, ako aj v iných krajinách ho majú a má ho aj Európska únia. Takže otázka je, prečo my nedosiahneme, aby princípy OSN a RAGI boli v podstate súčasťou základnej politiky v súvislosti s ľudskými právmi na celom svete, predovšetky, aby dodržiavali európske podniky, pokiaľ fungujú niekde mimo krajín, kde majú hlavné sídlo, aby, aby dodržiavali v rámci týchto princípov ľudské práva, pretože toto aj nám, Európanom, dá v podstate dôkaz toho, čo sme, čo chceme byť chceme byť centrom e, sociálneho štátu dodržiavania ľudských práv. Ďakujem pekne. Môžem vás ubezpečiť, že v parlamente sme mali dve správy o podnikaní a ľudských právach, takže to sledujeme. Takisto je tu OSN, a odporúčania OSN, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Takže veľmi často máme rozpravy o tom, ako posilniť odporúčania OSN, pretože sa nám zdá, že ešte stále je problémom, že to nie je záväzné, záväzné pre výbory. Takisto v parlamente sme pracovali na správe o korupcii a ľudských právach. Sústredili sme sa konkrétnu úlohu na prospech e, e, teda e, ľudí v rôznych krajinách. Mám tu ešte dvoch rečníkov prihlásených za Európsky parlament a potom dostanú slovo SVČ a mimovládne organizácie. Takže pán Donsky za Európsky parlament, pôvodne z Litvy a za liberálov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Ja som e, privítal mnohé veľmi dobré body, ktoré tu Stavros Lambrinidis eh, vyzvihol a naozaj blahoželám mu k tomu, ako realizuje svoju prácu. Jeho prejav bol naozaj vynikajúci a je to mm, výborný základ našej rozpravy. V prvom rade vítam váš holistický prístup a váš dôraz na kľúčovom význame ľudských práv pre väčšiu stabilitu sveta mm, nechcete to opisovať z nejakého romantického pohľadu tie ľudské práva. Taká situácia v dnešnom svete nie je. Ja som veľmi rád počul vaše vystúpenie, e, teda vašu, e, vašu tézu k ľudským právam mimovládnym organizáciám a ako je tu kľúčové rozlišovať medzi skutočnými mimovládnymi organizáciami, ktoré monitorujú situáciu ľudských práv v jednotlivých krajinách alebo vo svete a tými, ktoré sú e, také skrotené e, mimovládne organizácie e, domácim režimom, ktoré e, teda sú v krajinách, kde sa často tie ľudské práva porušujú. Vieme o tom a oni majú takéto tieto režimy majú také svoje, e, tak povediať, skrotené mimovládne organizácie, aby tam teda niečo kvázi mali, ale snažia sa potom brániť tým, ktoré by naozaj mohli niečo e, reálne monitorovať. Čiže treba medzi týmito dvomi typmi organizácií rozlišovať. No a musíme e, sa verne pridržať nášho stanoviska, že treba chrániť aj aktivistov e, za ľudské práva, mm, možno nejakých disidentov. Musíme nielen rešpektovať e, ich v našich vyjadreniach. Musíme chrániť čínsky, ruský, iránsky disidenti. Tí sú pod najväčším politickým tlakom na svete a preto je pre nás kľúčové chrániť ich Myslím si, že je potrebná intenzívnejšia spolupráca na našej strane s verejnými orgánmi a organizáciami, ktoré chránia ľudské práva. Takže určite by to bolo napríklad prínosné, keby sme spolupracovali aj s autormi, akadémikmi. To sú naši tradiční spojenci. A na záver Myslím, že je veľmi dôležité stále to opakovať, že politika ľudských práv nie je licencia na nejakú selektívnosť, že by sme si vybrali krajinu, kde budeme za tie ľudské práva bojovať, pretože mnohé krajiny, niektoré tie najdemokratickejšie porušujú ľudské práva. A vôbec to nie je nástroj útoku proti tým krajinám, ktoré sa nám z nejakých dôvodov nepáčia. Preto by som povedal, že namiesto e, toho by sme mali takým univerzálnym jazykom, e, e, tak povediac, poukázať na tie krajiny, krajiny, ktoré porušujú ľudské práva a snažia sa o nejaké medzinárodné úznanie bez toho, aby rešpektovali svojich občanov. Ďakujem, pán Donskis. A teraz pani Kristina Di Pietro z Talianského senátu. Next one. So, please, okay. Eh, grazie, Ďakujem, pani predsednička ctení kolegovia, je mi veľkým potešením, že môžem s vami hovoriť o týchto veciach. Tieto témy sú veľmi dôležité, vnímajú ich všetky členské štáty a ich parlamenty ako priority. Ja zastupujem e, hnutie piatich hviezd v Talianskom e, senáte a podporujeme zámer EÚ byť e, naozaj priekopníkom boji za ľudské práva na celom svete, nielen na našom kontinente. Takže veľmi radi sledujeme tento proces, ktorý v roku 2012 viedol k tomu, že EÚ prijala 8. E, balík pre ľudské práva napriek všetkým problémom, ktoré sa vyskytli e, v rámci napríklad aj celosvetovej hospodárskej krízy. Tento parlament nám dal nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme napravili obrovské e, poškodenie e, vzťahov vlastne medzi vládami a ich občanmi. V dôsledku toho sa nám e, môže podariť dosiahnuť to, čo sme si stanovili v strategickom rámci a pokynoch EÚ pre, e, v akčnom pláne Európskej únie pre ľudské práva a demokraciu. Napriek všetkým problémom, ktoré EÚ teraz e, pred sebou má, si myslíme, že transformujúce princípy, transformujúc princípy do praktického konania je nesmierne dôležité a musíme odolať všetkým vonkajším tlakom, a nemalo by to byť len nejaké sofistikované intelektuálne cvičenie, ktoré bolo úplne odtrhnuté od reality vzhľadom na veľmi vysoký počet ľudí, ktorí v celej EÚ momentálne sú považovaní za zraniteľných. Takže plán prijatý členskými štátmi hovorí, že je veľmi dôležité prijať pokyny OSN o ľudských právach v e, korporáciách a moja strana sa e, veľmi za to zasadzuje, treba to urobiť aj v národnej legislatíve a mali by sme sledovať príklad, ktorý nám dalo Spojené kráľstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem, dobre, že ste nám to pripomenuli. Myslím, že Spojené kráľstvo je jediný členský štát, ktorého parlament eh, prijal takýto národný akčný plán o podnikaní a ľudských právach. A napokon by som chcela dať slovo Ana, Ane Gomeš. Nevidím ju tu. A možno neskôr. Takže aj my často v Európskom parlamente máme e, určité informácie od organizácie pre ľudské práva a bude teda dobré vypočuť si e, informácie od dvoch takýchto organizácií tu z Bruselu, najprv Lotela z Human Rights Watch. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za tú príležitosť vystúpiť na tomto veľmi dôležitom vypočutí. E, tešíme sa na viac vypočutí tohto druhu medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom snažiať sa o lepšie spôsoby, ako presadzovať ľudské práva vo svete aj doma. Ja plne podporujem to, čo tu zaznelo z úst špeciálneho predstaviteľa pre ľudské práva EÚ Stavrosa Lambrinidisa myslím, že nám veľmi dobre pripomenul, že tento balík pre ľudské práva bol naozaj výsledkom veľmi kolektívneho úsilia. Úsilia, ktoré by nebolo vzniklo bez skutočnej angažovanosti tohto parlamentu, mnohých národných parlamentov, mnohých národných vlád a v, nepoko- v neposlednom čase SVČ a občianskej spoločnosti. Všelijaké kúsky tu už dlho boli, tak povediac, roztrištené po celej tejto ploche a v poslednom roku sa nám podarilo dosiahnuť komplexný výsledok. Samozrejme, Stavros nám to tiež pripomenul, že ten ďalší krok je naozaj ten ťažký. Teraz to treba implementovať a je absolútne jasné, že bez toho, aby sme kolektívne zapojili svaly EÚ a členských štátov, e, tá implementácia nebude úspešná tak, ako by mala byť. Dovolte mi niekoľko veľmi konkrétnych príkladov toho, čo my navrhujeme, čo by sme teda mali spoločne urobiť. A ja nebudem svojich 5 minút hovoriť o všetkých tých dobrých princípoch, ale o veľmi konkrétnych veciach. V tomto parlamente. E, už boli prijaté veľmi e, silné e, odporúča- uznesenia, ale E, tieto uznesenia Európskeho parlamentu bez e, pomoci národných parlamentov sa nebudú dať šíriť a presadzovať. Strategický rámec a balík pre ľudské práva, ktorý tu bol okrem iného spomína, e, teda, okrem iného spomína, že EÚ presadzuje ľudské práva a podporuje tých, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva a e, sú to strategickí partnery. E, Skúškou tohto odhodlania bude, ako EÚ a členské štáty kolektívne podporia ochrancov ľudských práv a naozaj vložia prst do rany tam, kde sa v Rusku a v Číne porušujú ľudské práva. To sú dvaja kľúčoví strategickí partnery, ale aj dva štáty, ktoré veľmi porušujú ľudské práva. Stavros veľmi správne povedal, že jednoducho musíme spievať jednu a tú istú pieseň. Problém je, že to zatiaľ nejak nebolo e, dohodnuté a ESVČ tiež spieva z mnohých spevníkov, keď ide z, o ľudské práva a takisto e, postupujú členské štáty. Takže čo by sme mali robiť? Vyzývame vás e, a Európsky parlament už e, to pred rokom žiadal a následne v ďalších uzneseniach Vyzývame vás teda, aby ste zabezpečili, že do konca tohto roku tu budeme mať silné závery Rady pre zahraničné veci, kde, budú, kde bude kolektívny odkaz, kolektívna stratégia o presadzovaní ľudských práv a o podpore ochrancov ľudských práv v Číne a v Rusku. A toto posolstvo sformulované radou EU, Radou pre zahraničné veci, teda členskými štátmi EÚ, to bude spoločné východisko. To nebude strop, pretože každý môže urobiť viac, ale nikto nemôže urobiť menej. Nikto nemôže ísť do Číny a Ruska, viesť tam nejaký dialog s Čínou a s Ruskom a nešíriť e, toto spoločné posolstvo. Ďalšia výhoda takéhoto postupu je, že všetci môžu byť silnejší v tomto postupe, pretože nikto by sa e, do toho nepustil osamotene. Ak sa všetci môžeme spolahnuť na to, že mm, tento odkaz, toto posielstvo vysielame e, súkromne, verejne, je to súčasť o, o posolstva EÚ, tak vtedy aj malé krajiny môžu toto posolstvo šíriť s podporou kolektívu. A zároveň partner na druhej strane, Čína a Rusko, nemôžu len tak ľahko e, e, zautočiť len na niektorú z krajín EÚ, pretože tie sa schovajú v tom e, veľkom košiari. Čiže toto kolektívne posolstvo musí byť jasne, silne sformulované a môže to šíriť všetci. A to nedosiahneme bez nejakého skutočného uh, zapojenia národných parlamentov. Takže dúfam, že v konečnom dôsledku sa dopracujeme k nejakému uzneseniu, ktoré vy ako poslanci, ako volení zástupcovia príjmete spoločne. Takisto si myslím, že sa to dá urobiť v krajinách, kde máme nejaký skutočný vplyv, kde môžeme eh, prispieť k tej zmene Jednou z takýchto krajín je Bahrajn. To je jedna z krajín v tzv. arabskej jari, e, kde veci nedopadli úplne dobre. Samozrejme, mnohé krajiny sú teraz v nejakom prechodnom období a určite to bude cesta plná hrbolov a výmolov. Ale v Bahrajne tí, ktorí sa mm, vydali do ulic a pokojne žiadali svoje práva, práva na budúcnosť a e, na to, aby mohli ovplyvniť, kto bude vládnuť v tejto krajine. Urobili to pokojne a zaplatili obrovskú cenu a teraz sú za mrežami. Tri, troja z nich sú občania EÚ a ich tvár, tvár tohto pokojného, e, e pokojného e, protestu je dánskym občanom. Mali by ste žiadať kolektívne, aby tí, ktorí sa pokojne e, zasadzovali za tieto práva, e, aby mali našu aby už neboli väznení v Bahrajne. Musíte zjednodušiť kolektívny spôsob, e, ako zabezpečiť oslobodenie európskych občanov, ktorí sú vo vezení v Bahrane. Dvaja z nich sú odsudení na doživočie. To nie sú nejaké krátke a ľahké tresty. Stále ešte nemáme nejaký jasný odkaz od EÚ individuálne, jasné posolstvo e SVČ, E, ktoré by vyvinulo tlak na Bahrajn, aby čokoľvek zmenil. A takisto členské štáty EÚ sa kolektívne nevyjadrili, aby jasne povedali, že tieto osoby by nemali byť za mrežami. Mali by byť na slobode a mali by byť tými, ktorých vláda v Bahrajne zapája do dialógu. Lote, e, prerušuje predsednička, keby ste mohli e, dospieť k záveru. E, pokračuje Lotte. Takže ešte jedna vec. Neviem, či ešte budem mať e, možnosť vystúpiť. Bola tu taká nejaká všeobecná nespokojnosť v Európe s tzv. nedostatkom demokracie v EÚ. Že občania EÚ vlastne len sú informovaní o tom, keď sú prijaté nejaké rozhodnutia a v oblasti zahraničných e, vzťahov si členské štáty definujú svoju politiku a príjmajú svoje rozhodnutia a potom je tu teda ESVČ. A jedna vec, ktorú my ako občania Európy a občianská spoločnosť sme nikdy nevideli, je, že by naši minister vecí spolu diskutovali. Nikdy sme to nevideli. To je úplne jedinečné a mali by sme mať aspoň takú nejakú výročnú e, rozpravu o ľudských právach, a to by sa malo robiť verejne, aby sme mohli si vypočuť, čo hovoria naši ministri zahraničných veci, aké sú ich zámery a záväzky. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem. A teraz musím byť trošku prísnejšia s časom, e, pretože na konci by sme chceli si vypočuť ešte Stavrosa Lambrinidisa. Takže Vincent Forrest z Frontline Defenders. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja prichádzam z menej známej organizácie ako predračníci. My minulý týždeň sme oslavili návrat Laskin Setude, ktorý bol, ktorá bola laureátkou Sacharovovej ceny za rok 2002. Ďakujem, že ste prejavili vôľu stáť na strane obhajcov ľudských práv, pretože títo ľudia sú skutoční šampióni, skutočné osobnosti. Oni vystavujú svoj život riziku pre kauzu ľudských práv, napriek tomu, že máme iba tri akčné body v akčnom pláne EÚ, ktoré sú venované obhajcom ľudských práv. Je to skutočne záležitosť, ktorá je prierezová. Pán Brok vo svojom úvodnom prejave povedal, že to je zdieľaná zodpovednosť, takže to nie je len záležitosťou pre SOVČ alebo pre ľudí, ktorí pracujú v teréne. Je to aj pre práca pre ministerstva, pre ambasády, pre národné parlamenty, pre Európsky parlament. Je to istá cesta, na ktorej vytvárame nátlak na vlády, ktoré väznia alebo ohrozujú obajcov ľudských práv. Máme na to parlamentné otázky, uznesenia, máme listy na veľvyslanectvá, máme medziparlamentné zhromaždenia, počas ktorých sa dá diskutovať o prípadoch obajcov ľudských práv, dá sa hovoriť o ich požiadavkách, dá sa ich navštevovať. Máme rozličné diskusie na miestnej a regionálnej úrovni, môžeme pozvať obhajcov ľudských práv do Bruselu alebo do hlavných miest európskych krajín. Takže v rámci, tých, v rámci týchto strategických dohôd o partnerstve s e, týmito krajinami e, môžeme vzniesť otázku ľudských práv a ja si dovolím pridať ďalších sedem možností, ako zlepšiť situáciu obhajcov ľudských práv. Lisabonská zmluva hovorí, že vždy delegácie na ambasádach z národných štátov EÚ musia sa zaoberiť otázkou ľudských práv. Sú to isté kontaktné body v príslušných krajinách, ale väčšina, väčšina týchto obhajcov ľudských práv sú teraz v delegáciách za EÚ, nie za, v delegáciách na ambasádach za národné štáty. Na tom je niečo dobré aj dobre zlé, pretože e, kontaktný bod by mal byť vždy na domovskej ambasáde a na ambasáde EÚ by mala byť iba, mal byť iba nejaký styčný dôstojník. Tak by to fungovalo lepšie. Po druhé, mali by sme zvážiť prijatie zvláštnej rezolúcie, ktorá sa bude venovať len obhajcom ľudských práv. Napríklad v Nemecku nedávno a aj v Belgicku takúto, takéto uznesenie prijali. Po Ďalšie. Rozpočtové škrty často znamenajú, že e, vládne programy, ktoré podporujú občianskú spoločnosť a obhajcov ľudských práv, e, sa znižujú. Napríklad iniciatívy družobných spojení medzi konkrétnymi obhajcami ľudských práv a konkrétnymi mestami alebo skupinami, to je veľmi rýchly spôsob reagovania a kontaktov. Po piaté, Európsky parlament a národné par- parlamenty by mali vytvoriť urgentnú sieť, v ktorej by bolo možné konať rýchlo a flexibilne, ak by nebolo možné využiť tieto družobné kontakty medzi kontakt- konkrétnymi dvoma entitami. A po šiesté, odporúčanie v Tavarešovej správe hovorí o tom, že každý rok má byť e, fórum v Bruseli, kde sa zhromaždia obhajcovia ľudských práv z celého sveta a že to by mala byť e, ďalšia, ďalšie podujatie okrem Sacharovovej ceny, ktoré zvýši, zviditeľní e, týchto ľudí a malo by to byť sprevádzané konkrétnymi aktivitami, ktoré zareagujú na potreby, ktoré vyjadria obhajcovia ľudských práv. Napríklad školenia, e, výcvik by potrebovali. Ďalšia vec. Na ambasádach by mala vzniknúť istá sociálna sieť s lokálnymi médiami z tretích krajín, aby sme mohli naozaj si vypočuť verejnú mienku a názory ľudí, aby boli, bola práca obhajcov ľudských práv legitimizovaná. Záverom by som chcel vás informovať o tom, že my, obhajcovia ľudských práv v prvej línii, sme publikovali manuál o tom, čo môžu obhajcovia ľudských práv očakávať od členských štátov EÚ a od EÚ samotnej. A sú tam typy pre obhajcov ľudských práv, ako sa obracať na parlamentárov a na parlamenty. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne vo, o vaše podrobné odporúčania v oblasti obhajcov ľudských práv. Rada by som privítala delegáciu z parlamentu v Mianmarsku, v Barme, ktorý počúva zasa- naše zasadnutie. Máme tu družbu alebo spo- spojenia, kontakty medzi našim parlamentom a konkrétnymi poslancami, ktorí sa venujú tejto agende a obhajcami, no, zástupcami parlamentov z iných krajín. Pán Lambrinidis by sa teraz rád vedoval téme siete ehm, obhajcov ľudských práv v Európe a inde. A stručne na 3 minúty. A ale ešte predtým na 3 minúty Christoph Rambros z Inštitútu. Teraz to funguje? Oh, this one, sorry. My name is Jonas Som Jonas Kristovas, som z Dánskeho inštitútu pre ľudské práva, je to Národný inštitút pre ľudské práva v siete a budem zastupovať Európsku sieť národných inštitúcií, ktorá sa založila na začiatku tohto roka, o ktorej sa hovorilo aj predtým. Jeden, jeden z kľúčových, jedna z kľúčových otázok je zameranie sa na túto novú sieť, ktorú sme vytvorili. Je to istá spolupráca s národnými parlamentmi. Minulý rok v roku 2012 sme prijali belehradské princípy spolupráce medzi národnými parlamentmi a národnými inštitútmi pre ľudské práva. E, myslím, že máte niektorý z vás e, laptop otvorený. Vygooglujte si belehradské princípy. Uvidíte, či vás môžu inšpirovať na spoluprácu s vašimi inštitútmi pre ľudské práva. Ale tí z vás, ktorí pomáhajú tomu, aby sa Národný parlament stal rovnako dôležitým aj na európskej úrovni. E, tí z vás chápu, prečo aj my sme sa rozhodli si otvoriť kanceláriu v Bruseli, aby sme mohli spolupracovať aj s Európskym parlamentom. Agentúra pre ľudské práva e, má ďalšie centrum vo Viedni, ale ja chcem hovoriť o inej veci, o tejto sieti Národných inštitútov pre ľudské práva. Ide tu o absenciu plne nezávislého statusu alebo statusu v členských štátoch EÚ pre takéto inštitúty. Máme 12 členských štátov EÚ, ktoré majú tieto inštitúty pre ľudské práva, národné inštitúty pre ľudské práva, ale niektoré členské štáty EÚ nie. Dúfam, že budú inšpirované tie ostatné krajiny založiť si takéto inštitúty Úprimne vám poviem, niekedy je ťažké pochopiť, prečo EÚ žiada, aby nov, nováčikovia, tí, čo, nové krajiny, ktoré vstúpil, vstupujú do EÚ, mali takýto inštitút založený, až niektoré staré členské štáty ešte stále tento inštitút nemajú. Čo sa týka harmonogramu, Ja odporúčam každému, kto tu je dnes prítomný, aby zvážil, ako Inštitút pre ľudské práva, Národný inštitút ľudské práva by mohol byť buď založený alebo posilnený v každej jednej členskej krajine Európskej únie. E, bude možno relevantné aplikovať v rámci takéhoto inštitútu všetky dokumenty o ľudských právach a v praxi ich realizovať, napríklad chartu ľudských práv. To by dalo tomuto inštitútu istú dimenziu a náplň práce pre tieto inštitúty, ktoré sa venujú základným ľudským právam. Ďakujeme, pán Kristofes. A teraz až dostane slovo pán Stavros Lambrinidis, ale iba na jednu minútu, pretože ešte máme jeden príspevok z pléna. Takže zaznela tu veľmi dôležitá vec. Sice, že je ťažké byť externe konzistentný v súvislosti s prístupom k ľudským právam aj k dodržiavaniu mimo Európskej únie. Treba povedať, že sú krajiny, ktoré naozaj dodržiavajú naše odporúčania a taktiež medzinárodné súdy, ktoré vynášajú teda rozsudky v súvislosti s ľudský, dodržaním ľudských práv a iné krajiny na to v podstate kašľú a sú arogantné, a e, stále porušujú ľudské práva. Takže skutočne toto súvisí aj s politickou a hospodárskou mocou. My ako Európska únia by sme mali chrániť ľudské práva a nie len záujmy. Je to trochu nerealistické, ale nie je to nemožné. Taktiež chcem vás upozorniť na situáciu žien, predovšetkým dievčat vo svete, ktoré potrebujú urgentnú ochranu, predovšetkým v rámci nejakých ozbrojených kontakt, konfliktov, kde sa e, stalo znasilňovanie žena dievčat e, bojovým nástrojom. Ďalej tu máme genitálne mrzačenie e, dievčat a nutené manželstva. V mnohých krajinách sú ženy prenasledované a Misie Európskej únie by mali posilniť misie v týchto krajinách, aby sa, a mali by sme ich nútiť k lepšej ochrane žien a dievčat. A moja otázka pre pána Lambrinidesa je, ako si myslíte, že by sme mohli my ako parlament zväčšiť tlak na tieto krajiny, tak aby skutočne tam bolo dôležitejšie dodržovať ľudských práv. Ďakujem. Now, the floor is yours, perhaps for five minutes. Ďakujem. Pán Lambridis, máte 5 minút. Ďakujem. Ja som chcel sa ujať slova, aby som všetkým poďakoval a aby som sa ospravedlnil, že musím odísť. Ale iba niekoľko myšlienok pred odchodom. Pozrite sa, je to skutočná, skutočná výzva. A či už máme páku, či už máme silu, ktorú môžeme pôsobiť, to je čosi, čo každý sám pre seba si musí preskúmať. Možno žijete v takej krajine, kde nezáleží na tom, či e, vaša inštitúcia má veľa peňazí, ale veľa sa dá na medzinárodný imič, ktoré vaša inštitúcia možno má, na medzinárodnú reputáciu. A možno iná krajina zase sa zľakne alebo bude rešpektovať inštitúciu, ktorá má dostatok finančných prostriedkov na svoju činnosť. Myslíme na Európsku úniu ako na prostriedok, ktorý môže zvýšiť našu takúto údernú silu, takúto váhu, aby sme mohli zapáčiť lepšie e, z historických dôvodov, z lingvistických a hospodárskych dôvodov. Únia by mala byť niečím, čo podporuje snahy jednotlivých členských štátov EÚ na poli obhajovania ľudských práv. Európska únia si nemôže jednoducho umyť ruky a povedať, je, niektorá konkrétna krajina si nežela našu podporu, no čo sa dá robiť, to sa nedá, treba multi, eh, later, multi úrovňovú spoluprácu Treba sa opierať jeden od druhého a o veľkých hráčov v oblasti ľudských práv, takže ja naozaj veľmi verím v kolektívne riešenia, v kolektívnu silu, zjednotenú silu. Napríklad Benátska komisia sa rozhodla, že sa zasiahne v Egypte silou Európskej únie sa pomôže mm, občianskej spoločnosti v Egypte. Ďalšia záležitosť, o ktorej hovorila Barbara, k ľudským právam. Ja som sa práve vrátil z Číny. Prvé stretnutie, ktoré som mal v Číne, to bol prvý okrúhly stôl e, Európskej únie a Číny k ľudským právam. Boli tam firmy z Číny, vládni, vládni predstaviteľe z Číny, akademici a predstaviteľe Európskej komisie. Bol to prvý pokus preskúmať na jednej strane, ako európske firmy v Číne môžu lepšie obhajovať otázku ľudských práv a ako aj európske a čínske firmy, ak spolu pôsobia v tretej krajine, môžu spoločne zabezpečiť, že ľudské práva v tejto tretej krajine nebudú porušované práva na prácu a práva, ktoré platia v pracovnoprávnych vzťahoch, že nebudú porušované. Európsky parlament, ako spomenula Barbara, bol inšpiráciou. Viem, že napríklad Howardova správa a ešte je jedna správa ďalšia, ktorá sa tu spomínala. Takto môžu parlamenty zmeniť veci k lepšiemu. Ako povedal Elmar, Európsky parlament síce nemá exekutívne právomoci, ale má e, politickú váhu a môže istým spôsobom smerovať rozpravu istým smerom. A u vás, vo vašich krajinách, tiež by parlamenty mali takýmto spôsobom prejavovať svoju váhu a smerovať niekam diskusiu. Komisia v júni 2013 e, vydala tri usmernenia európskym firmám k obchodným praktikám v oblasti ľudských práv. Sú to princípy Ragiho. Ragi je názov je meno spravodajcu, ktorý skoncipoval túto správu v Rade Európy. Jedno usmernenie je pre ropné a plynové spoločnosti, e, druhé usmernenie pre spoločnosti v informačnej technológii a tretie usmernenie sa týka spolo- firiem, ktoré dočasne zamestnávajú zamestnancov. Spoločne tieto usmernenia hovoria o tom, ako malé a stredné podniky môžu uplatniť Ragiho princípy, keď pracujú e, tí, čo investujú v zahraničí a na druhej strane tí, čo prídu z zahraničia do Európy. Čiže sa na tejto veci pracuje. Bola veľká rozpráva, či by tieto usmernenia mali byť záväzné alebo nemali. Zatiaľ nie sú záväzné, ale faktom zostáva, že sa tu vytvára istý tlak v tejto oblasti aj na európskej pôde, na pôde Európskeho parlamentu. Aj španielský parlament zapáčil v tomto smere. Takže som veľmi rád. Ja musím odísť, pretože mám niečo ďalšie, čo tiež súvisí s Čínou, ale som rád, že ste vystúpili a že vás niekedy opäť uvidím. Ďakujeme Stavrosovi Lambrinidisovi. Dúfam, že toto stretnutie aj vám dá istú inšpiráciu pre vašu prácu a ďakujem aj za to, že ste boli takým dobrým hlasom politiky ľudských práv na medzinárodných fórach. To nás privádza k ďalšej téme. Je to politika ľudských práv Európskej únie na multilaterálnych fórach. Máme tu pána Tojama z Kúmu a poprosím ho, aby prišiel vedľa mňa na predsednícke miesto. Možno to všetko vysvetľuje aj to, ako Rada pre e, ľudské práva alebo OSN inštitúcie v New Yorku pripravujú svoju prácu. Tieto dve inštitúcie sa dosť ťažko z, vedia zharmonizovať a dosť ťažko sa to vysvetľuje ostatným, kto podporuje koho, kto pomáha komu. Ale aj Európsky parlament na multilaterálnych fórach má svoje miesto a kým, keď Európsky parlament vysiela svoju delegáciu na zasadnutie v Ženeve, na plenárnom zasadnutí sa príjme uznesenie, aké budú priority na, toto, na tomto konkrétnom zasadnutí. Zvyčajne sa koná v marci v Ženeve. A keď sa pripravujeme na Ženevu, máme veľmi úzke kontakty s občianskou spoločnosťou aj s členskými štátmi EÚ, aby sme videli, čo e, chcú oni, aby sa pertraktovalo na takomto fóre OSN a zabezpečujeme nevyhnutnú podporu delegácií EÚ v Ženeve aj v New Yorku. Ešte stále je to tak, že Európska únia ako taká sa nemôže vyjadrovať k otázkam ľudských práv v tejto rade, ale členské štáty sa vyjadrujú. Aj to je čosi, čo by sme mali e, si rozanalizovať, či by nemali aj zastupcovia únie ako takej mať právo sa vyjadrovať za úniu. A členské štáty majú pracovnú skupinu pre ľudské práva, ktorá sa nazýva KOHOM. Je to dôležitá ustanovizeň, dôležitá inštitúcia. Rozhodujú o prioritách, rozhodujú o práci, konajú medzinárodne. A máme tu s, s nami pána Enima Tojomana, ktorý je predsedom tejto pracovnej skupiny k ľudským právam vie veľa o tom, ako sa prijímajú rozhodnutia v týchto inštitúciách, na týchto fórach. A myslím, že sa v Kohome zlepšilo aj to, že sa teraz budete stretávať aj v Bruseli a že sa vaše politiky budú môcť rozvinúť ďalej. Stretnutie Kohom myslím, že je dvakrát do roka a je dôležité, aby diplomati, ktorí zastupujú rozličné krajiny na stretnutí kohom, chápali, že je dôležité sa zhodnúť na európskom stanovisku, nie len na prioritách za jednotlivé národné štáty v oblasti ľudských práv. Myslíme si, že je na, pre naše stretnutie dôležité a pre našu rozpravu s vami dôležité vypočuť si pana Tojomana, aby nám povedal, ako pracuje Kohem a našim zámerom bolo aj prihovoriť sa vám preto, aby ste vo vašich hlavných mestách doma sa snažili zviditeľniť agendu ľudských práv, na medzi, pretože táto sa rieši na medzinárodných fórach. Pán Tojaman dostáva slovo a bude hovoriť o práci Kojomu. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Je to pre mňa obrovská česť sa môcť zúčastniť na tejto konferencii. Myslím že to skvelá príležitosť na diskusiu o radom implementácie politiky v súvislosti s ľudskými právami. Týka sa to teda europoslancov, ale aj poslancov národných parlamentov a je to skutočne skvelé, že tu môžeme takto sedieť. Ja som e, v súčasnosti predseda skupiny KOHOM, pracoval som s Európskym parlamentom. Predtým som mal skúsenosť aj e, so spoluprácou s národnými parlamentami. a s takým príslušným výberom Európskeho parlamentu, pretože som pracoval v jednom členskom štáte. A myslím si, že skutočne môžeme hrať kľúčovú úlohu pri implementácii eh, účinnej politiky Európskej únie v tejto oblasti. Nepožiadali, aby som hovoril predovšetkým o našich eh, multilaterálnych fórach, ktoré sa sústredujú na OSN. Budem hovoriť o troch bodoch. Budem hovoriť o úlohe Kohomu. Vysvetlím, ako sa snažíme vylepšiť našu prácu na multilaterálnych fóra, predovšetkým v OSN a taktiež svoje perspektívy vysvetli dôležitú úlohu Európskeho parlamentu a aj národných parlamentov. Čo sa týka úlohy KOHOM, tak je to e, pracovná skupina e, Rady e, Európskej únie pre ľudské práva. Bola vytvorená v roku 1997, je to vlastne prípravný prípravná skupina na, pre radu ministrov. Samozrejme musíme potom zaručiť aj nadväzné kroky po rade ministrov. Stretávame sa s delegátmi z komisie, z ESVČ. Dôležitá e, zmena nastala v práci rady, teda v oblasti eh, zahraničnej politiky, predovšetkým keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Odtedy máme úlohu eh, alebo pozíciu vysoké predstaviteľky, ktorá je teda najvyššou predstaviteľkou v oblasti zahraničnej politiky ona potom predseda aj Rade pre zahraničné záležitosti. Takže Máme tu 6-mesačné rotujúce predsedníctvo, ktoré bolo medzi tým nahradené stálym predsedníctvom vysokej predstaviteľky z ESVČ. Takže vlastne ESVČ teraz vedie tento dialog ohľadom ľudských práv na rade, vykonáva prípravné práce. No a tejto situácii si to predovšetkým vyžaduje priamu účasť členských štátov. Toto je zásadný predpoklad pre účinnú politiku v tejto oblasti. Taktiež máme čoraz viac práce. Na začiatku sme sa stretávali len dvakrát týždenne, dvakrát ročne. Pripravovali sme konferencie v Ženeve a v New Yorku. Teraz sa stretávame už pravidelnejšie a s delegátmi z hlavných miest aj s kolegami, ktorí majú sídlo v Bruseli. Máme taktiež stály výbor na Rade pre ľudské práva teraz v Bruseli. Je to jeden z výsledkov implementácie strategického rámca. Ako som povedal, najprv sme sa vždy stretávali na začiatku roka v Ženeve. Pripravovali sme tam eh, potom našu činnosť v rámci OSN. Kohom rieši mnohé úlohy v súvislosti s ľudskými právami v rámci EÚ, ale formálne je to obmedzené len na externé kruhy. Nemáme formálny mandát na diskusiu o interných záležitostiach v rámci EÚ. Vy v Európskom parlamente máte výbor LIBE, možno v niektorých členských štátoch taktiež majú podobný výbor, ale my sme už uznávaní po, po dobu mnohých rokov, ako už povedal Stavros. A my vieme, že je stále dôležitá aj interná koherentnosť. Takže tomuto sa tiež venujeme stále viac. Niektorá práca v rámci minulých rokov predovšetkým spočíva v tom, že sme rokovali o akčnom pláne, o strategickom rámci, potom sme vypracovávali rôzne usmernenia. Predovšetkým v tejto situácii úloha členských štátov je kľúčová. A to nie len preto, že naša spoločná obrana, bezpečnostná politika je teraz dôležitejšia. Niektoré členské štáty sú v rámci OSN pozorovateľmi, niektoré sú členmi, ale musíme byť všetci plne E, zapojení do implementácie politiky ľudských práv. Máme rôzne mechanizmy na zdieľanie záťaže. Čo sa týka OSN, ako je stanovené v strategickom rámci, ktorý bol prijatý minulý rok, EÚ prisudzuje veľkú dôležitosť multilaterálny systém v oblasti dodržiavania ľudských práv. My sme naozaj skutočne tvrdo pracovali na medzinárodných štandardoch, na rôznych mechanizmoch, ktoré zaručia monitorovanie, dodržiavanie implementácie. Rada pre ľudské práva je dôveryhodná, na tom sme taktiež tvrdo pracovali. Hlavné, kľúčové ciele sú účinnosť práce skupiny KOHOM, dobré fungovanie eh, orgánov založených eh, v zmluve, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv a tak ďalej. Aby sme mohli lepšie pracovať na fórach OSN, predovšetkých eh, na Rade pre ľudské práva, tak sa vždy pripravujeme na rôzne zasadania. Predovšetkým je tu každoročný plánovací proces pre všetky pravidelné zasadania na tomto fóre, taktiež na valné zhromaždenie. V podstate vždy tu začína spoločným stretnutím Kohomu a európskych veľvyslancov v Ženeve v januári každý rok. Takže v podstate potom po celý rok identifikujeme naše kľúčové priority je to strategický dokument, ktorý potom musia e, všetci príslušne schváliť. Tým sa potom riadíme pri ďalšej práci. Samozrejme, vždy tam môžu nastať nejaké zmeny, nejaký špecifický rozvoj, ktorému sa to potom podriaduje. Potom identifikujeme možné nové iniciatívy. Máme prehľad ohľadom dôležitých iniciatív, ktoré členské štáty vykonávajú vnútroštátne. Toto nám potom umožní sledovať alebo ustanoviť kľúčové priority pre valné zhromaždenie OSN alebo valné zhromaždenie Rady pre ľudské práva. Napríklad tu máme otázky Barmy, Mianmarska, Bieloruska, ale aj ďalšie iné tematické záležitosti, ako napríklad e, sloboda e, náboženského vyznania, práva dieťaťa. Taktiež, čo sa týka štatútu žien, tu máme podobný plánovací proces. Tu máme e, taktiež príslušný orgán OSN, ktorý na základe aký posilňuje e, úlohu žien. Chceme e, s tretimi krajinami taktiež e, vytvárať spojenectvá, partnerstva. Rokujeme napríklad o odstránení trestu smrti. Taktiež sa nám podarilo zaradiť na program body ako napríklad riešenie situácie v Bielorusku, ale taktiež pripraviť naše stanovisko ohľadom záležitostí, kde sme nemali zatiaľ jednotné stanovisko. Ale Európska únia poprvýkrát má tú situáciu, že e, špeciál, špecifický vyslanec OSN e, vypracoval správu ohľadom Európskej únie. Tam sme my potom museli poskytnúť komplexnú písomnú reakciu. Ešte mi ostáva 20 sekúnd. Ešte pár vecí, ktoré by som chcel povedať. Zo skúseností hľadom spolupráce s Európskym parlamentom. Pár otázok v súvislosti s národnými parlamentami. Ako to už zaznelo? Európsky parlament má veľký záujem o európsku politiku v oblasti ľudských práv na rôznych multilaterálnych fórach, predovšetkým v rámci OSN. Vysoká predstaviteľka aspoň dvakrát za rok sa zúčastní e, plenárky, aby hovorila o ľudských právach alebo sú tam nejakí iní vysokí zastupcovia eh, z ESVČ. A v podstate skupina KOHOM je jedinou pracovnou skupinou rady, ktorá po každom stretnutí informuje nielen mimovládne organizácie, ale sekretariat parlamentu a zástupcov Rady Európy, tak aby boli informovaní o tom, čo sa u nás deje, úloha Európskeho parlamentu v oblasti ochranských práv veľmi dôležitá. Uznesenie ohľadom priorit pre uh, uh, Radu pre ľudské práva, ktoré je dotované, e, prijaté každý rok, je extrémne dôležité. Taktiež v rámci výboru druhá aj na plenárke sa konajú veľmi dôležité diskusie v tejto súvislosti. Taktiež návšteva z Európskeho parlamentu do Ženevy každý rok je extrémne dôležitá, ale taktiež spolupráca s jednotlivými krajinami. Európsky parlament tým pádom prejaví svoj záujem o to, čo sa deje v súvislosti s ľudskými právami. Taktiež sme mnohokrát videli, že Európsky parlament významným spôsobom podporil lobistické aktivity v tejto oblasti. Napríklad, kde by sme chceli vidieť väčší pokrok, je záležitosť e, osôb e, rôznej sexuálnej orientácie. Napríklad e, v Africkej republike by sa to malo riešiť. O tomto sa taktiež hovorilo na stretnutí zastupcov Európskeho parlamentu a Juhoafrickej republiky. To je naozaj veľmi významné. A ďalej, aby sme mohli, musíme ďalej využívať mechanizmy na ochranu ľudských práv, musíme ich podporovať politicky a dať im aj väčšiu viditeľnosť. Vypočutia v Európskom parlamente so špecifickým spravodajcom z OSN sú to konkrétne témy, to je veľmi dôležité a my taktiež za radu budeme radi podávať správy o práci takýchto mechanizmov. Bolo by veľmi zaujímavé si vypočuť e, názor e, členov národných parlamentov, či majú takisto na národnej úrovni takéto mechanizmy v súvislosti s implementáciou e, európskej politiky v oblasti ľudských práv a predovšetkým na multilaterálnych fórach z mojej strany ako som už povedala, je veľmi dôležité, aby akákoľvek diskusia na národnej úrovni o politike v oblasti ľudských práv taktiež zahrňala dôležitý prvok, otázku implementáciu európskej e, politiky v oblasti ľudských práv. Tu chcem podať, hovoriť o dvoch veciach. Strategický rámos, rámec zdôrazňuje, že je to spoločná zodpovednosť EÚ a členských štátov. Strategický rámec hovorí, že sme sa dohodli, že EÚ a členské štáty individuálne budú hovoriť e, o ľudských právach na všetkých úrovniach, aj na tej najvyššej. Takže EÚ aj členské štáty musia dodržiavať tento záväzok. Môžeme ešte vylepšiť situáciu, takže budeme diskutovať. No a strategický rámec obsahuje jasný záväzok, že členské štáty musia ísť vždy príkladom pri dodržiavaní ľudských práv musí zadržiť interná koherentnosť. Musíme zaručiť, že budeme konzistentní v nadväzných krokoch po správach jednotlivých spravodajcov. Takže sú tu mnohé záležitosti, o ktorých by som tu rád diskutoval. Dnes s vami ďakujem. Ďakujem, pán Tojeman, za toto veľmi detailné a prehľadné vyhlásenie. Myslím si, pán Tojeman, že ste povedali veľmi, veľmi dôležitú vec. Bolo by aj pre nás zaujímavé vedieť od vás, národných parlamentov, ako pracujete v rámci napríklad ministerstva zahraničia, či spolupracujete so skup- skupinou KOHOM alebo napríklad s príslušnými orgánmi OSN v Ženeve alebo v New Yorku. Takže kto by sa chcel prihlásiť o slovo, možno by som len dodal k tomu, čo povedal pán Tojeman, že keď sme v Ženeve s našou delegáciou, alebo keď sme tam boli, tak ma prekvapilo, že mnohí diplomati z EÚ aj mimo EÚ povedali, že sú radi, že politici chodia na takéto diplomatické fóra a podporujú tam to, čo robia ich národní diplomati. Takže samozrejme, áno, obnáša to prácu extra, pretože je to vždy s politikmi trochu komplikované, ale samozrejme nás tam vítali. Takže by som vás chcela vyzvať, pokiaľ pracujete na národnej úrovni, na otázkach súvisiaci s ľudskými právami, tak mož, cestujte prosím niekam niekedy na tieto medzinárodné fóra, aj keď sa to môže zdá byť ďaleko. A odvádzate aj takúto prácu. Taktiež som to nepovedala na začiatku, ale my v Bruseli máme naozaj obrovskú podporu zo strany eh, európskeho, eh, zo strany eh, komisára OSN pre ľudské práva. Takže ako sme povedali, vy máte špeciálnych spravodajcov, ktoré nám pomáhajú s našou politikou. Ja som rada, že Európska únia sa, myslím, minulý rok rozhodla dať väčšiu podporu, než bolo pôvodne zamýšľané, na podporu týchto orgánov OSN, na podporu ľudských práv. Pretože oni majú viaceré národné kancelárie, musia robiť ešte väčšiu prácu aj na vnútroštátnej úrovni, aj na európskej úrovni. A myslím si, že my, Európa, by sme ich mali podporovať, pretože oni sú v podstate tí prví, ktorí nám vypracovávajú dobré správy a my ako regióny by sme mali sa zakladať, by sme mali pracovať ďalej na základe ich e, znalosti. Kto by sa chcel ďalej prihlásiť o slovo? Nikto? Dobre, dávam slovo, ale nevidím vaše meno, takže prosím, predstavte sa. Dobrý deň, som z Malského parlamentu, moje meno je Malia Memfaruja. Myslím, že všetci e, rozumieme a súhlasíme tomu, že človek sa rodí so svojou dôstojnosťou a s povinnosťami a odpovednosťami. No ale to nestačí narodiť sa s touto dôstojnosťou, pretože to môže ostať abstraktné, ak to nebudeme realizovať v praxi. Dnes som počula mnohé prejavy a než som sem prišla, tak som si pozrel nejaké informácie a vidím tu problém nedostatku ľudských práv, ktorým sa zaberajú inštitúcie. A spomínalo sa, že je tu určité povzbudenie v oblasti mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti. A teda aby ľudia vedeli, čo sú ich e, ľudské práva a povinnosti, musíme začať od individuál, od jednotlivca. Musíme začať vo vzdelávacích inštitúciách danej krajiny, mali by sme mať vzdelávacie programy, e, v osnovách každej školy a vzdelávacej inštitúcie v našich krajinách. Takže aby od e, veľmi včasného veku občania sa stotožnili s týmito princípmi. Takže človek, ktorý um, dospieva, pozná nielen svoje práva a povinnosti, ale je viazaný svojou existenciou. Prečo by sme teda mali sa obracať na Eh, orgány moci, aby sme posilnili naše vnímanie, kde ľudská dôstojnosť rastie a zároveň sa musíme zamyslieť nad budúcimi generáciami. Predchádzanie zneužívaniu ľudských práv myslím si, že by bolo užitočné týchto uh, uh, lídrov mať uh, zaznamenaných aj v školách a mali by sme ich povzbudzovať e, štipendiami. Takto by sme sa zaverali príčinou problému. A chcem poďakovať kolegom a Okrem toho tradičného spôsobu riešenia problémov si myslím, že by sme mali prejsť z makroúrovne na mikroúroveň, takže to, čo nerobíme s týmito generáciami, môžeme urobiť s našimi deťmi. Deťmi, ktoré zajtra budú dospelé a budú môcť zlepšiť osud všetkých. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne aj za to, že ste podporili kultúru ľudských práv a vzdelávania k ľudským právam. Nemám tu tie skutočné čísla, ale viem, že veľa programov sa financuje v zahraničných vzťahoch aj mm, pre tú kultúru ľudských práv, demokracie, prosím som EÚ. Takže chcela by som nadviezať na to, čo ste povedali na začiatku, že každá osoba má ľudské práva a povinnosti. Ja samozrejme súhlasím, všetci máme povinnosť mm, dodržiavať zákony, No a ja by som pánovi Tojemanovi snad položila takú otázku, že pred nejakým časom v rozprave, v diskusii, taká veľmi intenzívna diskusia v OSN, boli to krajiny, e, ktoré boli členmi EÚ, ale aj nie. No a bola to taká filozofická debata, že by sa ľudské práva mali udelovať len tým ľuďom, ktorí si plnia svoje práve povinnosti. Myslím, že ľudské práva máte, pretože ste človek, takže tento koncept sa mi nie veľmi páči. A podmienovať to niečím. A bola ale takáto veľmi živá diskusia, aby ten mm, bod vlastne bol stiahnutý, tak povediať, z agendy Rady pro ľudské práva. A mňa by teda zaujímalo, pán Tojeman, či toto je rozpráva, ktorá sa môže opäť zopakovať, alebo sme problém vyriešili. Ďakujem pekne. Čo sa týka vzdelávania v ľudských právach a ďalších aktivít, ja neviem dať nejaké konkrétne čísla, ale myslím, že e, sú tu aj kolegovia, ktorí majú konkrétne informácie. Samozrejme, mm, toto je dôležitý prvok toho strategického plánu a mm, rámca EÚ mať celý takýto rad aktivít, celú takú, celý taký súbor aktivít v oblasti ľudských práv. A mnoho tej práce by sa malo udiať na úrovni krajiny. Aby sme mali e, technickú pomoc, aby sme zapájali uh, miestnu občianskú spoločnosť, aby sme pospolili úsilie vlády, aby sme posilili inštitúcie v oblasti právneho štátu, demokracie ľudských práv. Uh, No aby sme prispeli ku kultúru ľudských práv a vo všeobecnosti samozrejme, aby sme podporili vzdelávanie a takisto by tam teda boli otázky e, eh, vzdelávania v ľudských právach, na, to je dôležité na všetkých úrovniach. A mm, mnoho programov existuje, sú tu štipendia, regionálne programy mástra v oblasti ľudských práv, ja som študoval aj v Európe, aj externe a vtedy málo akademických programov bolo venovaných ľudským právam. Dnes je množstvo iniciatív, vrátanie iniciatív na európskej úrovni a takisto sú tu aktivity v mnohých regiónoch, ktoré prispievajú k posilneniu tejto kultúry ľudských v všetkých sektoroch. Spomínali ste túto diskusiu o právach a povinnostiach a zodpovednostiach. Toto je diskusia, ktorá sa vyskytla už viackrát v minulosti, ale v zásade nie je to diskusia, ktorá by sa nejak aktívne presadzovala. Takže toto je téma, ktorá sa vyskytovala okolo 5. 50. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. toto si nezískalo nejakú podporu, tá diskusia to ešte nie, no ale samozrejme toto je súčasťou takej, takej širšej výzvy, uh, už sa tu spomínala celá tá otázka zachovania všeobecnosti ľudských práv uh, prostredníctvom širokého spektra kro, ko, krokov napríklad za posledných 10-15 rokov sme videli, keď sa teraz pozriete na počet ratifikácií, mm, ktoré majú veľké dohody o ľudských právach, tak je naozaj veľmi impresívny ten pokrok, ktorý bol dosiahnutý. Napriek tomu v mnohých krajinách sú veľké výhrady, ďaleko siahle výhrady a iné výzvy. A aj politicky Napríklad sú tu, napadá sa všeobecnosť a to sú veci, kde musíme byť veľmi rigorózni, kde musíme veľmi aktívne pracovať. Kľúčovým prvkom je, aby naše konanie, ktoré robíme my v európskych krajinách, je, e, že by sme nemali zapájať iba vlády, ale musia sa zapojiť aj občianské spoločnosti Musia tam byť kľúčový, e, kľúčové subjekty spoločnosti, preto je dôležitá taká dlhodobá stratégia v oblasti ľudských práv. Takže toľko veľmi stručne. No a ešte doplním k tomu, čo sa tu spomínalo na Margo podnikania ľudských práv. Akčný plán pre ľudské práva a demokraciu obsahuje mnoho dôležitých záväzkov tak zo strany EÚ ako aj členských štátov, No a chceme zabezpečiť, aby EÚ išla príkladom pri implementácii tých usmeňovacích priemys- eh, pri, princípov. Spomínali sa tu už rôzne kroky, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ v tejto súvislosti, takže je tu veľké odhodlanie. Mm, aby sa konkrétne kroky integrovali do našich politík. No a vo všetky, teda v tom akčnom pláne sa všetky členské štáty zaviazali k vypracovaniu národnému akčnému plánu e, podnikania ľudských právach, čiže vlastne tie usmerňovacie princípy OSN sa majú transponovať do národných akčných plánov. Cieľom je e, všetky členské štáty e, to tak zatiaľ Možno sa nám to nepodarí všetko v tom časovom rámci, ale niektorí to už urobili a v mnohých členských štátoch tá práca prebieha. Určite je to dôležitá vlast, kde vaša aktívna účasť by bola skutočne veľmi vítaná, lebo je to nesmierne dôležitá vlast našej práce. Thank you. Ďakujem. E, chce sa ešte niekto ujať slova? Ja som možno vychádzala z niečoho nesprávneho, ale keď sa neujímate slova, respektíve neodpovedáte na otázky, tak si z rôznych národných parlamentov, mm, tak možno diskutujete, aká je politika vašej vlády v Rade vlastne e, no, pre ľudské práva v Ženeve a ak sa, te, ak sa teda nemýlim, tak vás môžem naozaj vyzvať, e, aby ste teda takto o tom diskutovali. Počuli sme od občianskej spoločnosti, aké je to dôležité e, riešiť aj porušovanie ľudských práv v veľkých krajinách, kde sú aj iné, iné záujmy, ako je Rusko, Čína. No a v Rusku bol veľmi brutálny prípad právnik bol uh, eh, ubytý na smrť vo vezení, prípad Magnický. A je mnoho dôkazov, uh, takže vieme, kto je zodpovedný. A na európskej rozhod- na úrovni by mohlo byť prijaté rozhodnutie členskými štátmi, aby sledovali tento prípad, aby sa uh, teda povedal, že tí, ktorí sú zodpovední za zabitie uh, väzňa, bol zabitý vo vezení, aby bolo možné vydať proti týmto ľuďom sankcie, aby teda um, to malo dôsledky v EÚ. A keď som toto nadniesla, tak e, v tejto skupine KOHOM e, tam sa vypracajú spoločné pozície, ale jeden členský štát odpovedal a povedali, že áno, týmto sa zaoberajú. No a rôzni diplomati by mali počuť od vás z politickej úrovne doma, a myslím, že v mnohých členských štátoch situácia e, ľudských práv v Rusku je predmetom e, záujmu aj verejnosti, čiže bol by tu väčší tlak na diplomatov, aby e, teda vypracovali k tomu politiku. Opäť Nevidím vaše meno. Prosím, eh, aby ste sa mohli predstaviť. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, grazie Presidente, anche per questo. Ďakujem. Pani predsednička, a ďakujem aj za povzbudenie vystúpiť. Ja som tu za talianský parlament, zaoberáme sa touto e, otázkou, hovoríme o ľudských právach externe, interne. Máme výbor pre ľudské práva v Senáte a takisto v dolnej snemovni. A tie sú veľmi aktívne spolu s európskymi inštitúciami. Ja som členom delegácie pre e, Radu, pre Radu Európy. Uh, tam sme tiež hovorili o otázkach ľudských práv v Rusku. A my sa na to zameriavame. Sú tam delegácie e, do medzinárodných inštitúcií, najmä v Ženeve. Začali sme v, v Taliansku na jar nové legislatívne obdobie a zameriavame sa aj prosenstvom e, predsedu dolnej snemovne. E, týmito otázkami, napríklad konzistentnosťou medzi internou a zahraničnou politikou, teda mm, vnútorná politika v členskom štáte alebo v celej EÚ, pretože si myslíme, že už nie je tolerovateľné, aby Európa, e, ktorá sa považuje za domov ľudských práv, ktorá e, intenzívne pracuje na zabezpečení týchto ľudských práv v iných krajinách, aby sama ich plne neuplatňovala na svojom vlastnom území. Takže náš parlament začal sériu akcií, vrátanie monitorovania v Taliansku, monitorovania našej vlastnej legislatívy a rozpráva o zaobchádzaní s ľuďmi vo väzeniach, zaobchádzanie s ľuďmi z komunity LGBTI. Aj tam pracujeme na zákone proti homofobii a transfobii násilie proti ženám je ďalšie našim zameraním, teda ďalším, ďalšou vecou, proti ktorej mm, chceme konať. A pán Tojman hovoril, e, spomínal migrantov, to je samozrejme ďalšia téma, prepojenie medzi ľudskými e, právami a hranicami, prekračovaním hraníc. Takže očakávame podobné odhodlanie zo strany Európskeho parlamentu. Toto je taký tradičný bod, kde je rozhodujúca konzistentnosť a je dôležité, aby sme podporili všetky dotknuté krajiny, najmä tie, ktoré majú hranice, e, kde je mnoho migrácie. A ďalší bod, ktorý by som chcel zvýrazniť, Vidím, že veľký dôraz sa kladie na konzistentnosť. A niekedy mám pocit, že nás viac trápi, aby sme boli dôveryhodní, než aby sme zastavili porušenie ľudských práv, či už je to v EÚ alebo niekde inde. A myslím, že je pre nás dôležité, aby sme boli dôveryhodní a aby sme chránili životy ľudské životy a to by sa malo uplatňovať aj eh, v uzneseniach na európskej úrovni, že musíme zdôrazniť eh, ochranu hodnot. Pripomínam, že eh, ochrana jednotlivcov je samozrejme dôležitou súčasťou, ale tu ide o ľudí, ktorí trpia. Ľudia, ľudské bytosti nesmieme poľaviť v našom úsilí. Ďalšia vec. My môžeme konať. Dnes popoludní budeme hovoriť o možnosti sankcií, ktoré môže EÚ uplatniť na iné krajiny, ale aj v rámci EÚ. A myslím, že je dôležité, keďže hovoríme o ľudských právach, aby sme pripomenuli, ako sa táto vec rozvíja v občianskej spoločnosti. A uznáme skutočnosť, že ľudia trpia ako politickí aktéry, ako aj bežní ľudia. Čiže potrebujeme toto recipročné uznanie. To je dôležitejšie než sankcie, aj keď samozrejme tie niekedy môžu byť potrebné. Ale Ide o vertikálne a nie horizontálne vzťahy. To je dôležitý aspekt. You very much. Mr. Nicoletti. Pán Nicoletti. Now I have two colleagues with the name... A teraz tu mám dvoch kolegov s menom Gomeš, kolega z španielského parlamentu a potom je tu Ana Gomeš za Európsky parlament e, z Portugalska. Takže pán Gomes. Ďakujem. Ja by som chcela povedať dve veci. Poprvé, ide o kroky eh, vlád členských štátov v súvislosti s implementáciou ochrany ľudských práv. Vláda Španielska v roku 2008 prijala plán pre ľudské práva a na konci tohto roka predstaví nový národný plán v oblasti ľudských práv s cieľom aktivovať, aktualizovať a doplniť e, právny rámec, alebo právny ústavný rámec v oblasti ľudských práv. Táto aktualizácia má za cieľ tiež to, aby všetká legislatíva, e, parlamentná či vládna, v podstate bola zapojená do tohto plánu v oblasti ľudských práv, či už v súvislosti s externou alebo európskou politikou. Hovorili, hovorili ste o prípade Maginsky, to je ten slávny ruský advokát, ktorý bol mučený a nakoniec zomrel v ruskom väzení. Tento prípad Maginsky bol prednávaný na rôznych, v rôznych medzinárodných inštitúciách. Ja som sa zúčastnil na niektorých zasadaniach, na ktorých sa tam hovorilo, ale chcem povedať, že niektoré parlamenty členských štátov EÚ boli e, citlivejšie než iné k tomuto konkrétnemu porušeniu ľudských práv mimo Európskej únie. Kongres USA bol predovšetkým aktívny v tejto súvislosti, ale v rámci EÚ, myslím si, to bol britský parlament, ktorý bol aktívny a taktiež španielský parlament prijal zásupcu pána Vaginského a diskutovali sme vo výbore pre zahraničné záležitosti. Ale boli iné európske parlamenty, ktoré neboli takéto citlivé voči tejto otázke a ktoré neboli ochotné jednať e, inštitucionálne. A ja som chcel upozorniť na potrebu lojality medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ čelíme takýmto problémom s ľudskými právami. Prečo? mnohých prípadoch hospodárske záujmy členských štátov sú dôležitejšie než e, e, tie obvinenia z porušovania ľudských práv v niektorých krajinách. Takže z pohľadu konkurenceschopnosti si myslím, že je treba e, zaručiť rovnaký rámec udržovania ľudských práv všade. Je treba, aby orgány EÚ podporovali solidaritu, lojalitu medzi jednotlivými členskými štátmi v takýchto otázkach. Druhá vec, o ktorej som chcel hovoriť, je niečo, o čom už sa hovorilo na zasadaní dnes ráno. Hovorím predovšetkým o ochrane ľudských práv priamo v členských štátoch v Európskej únii. A nehovorím tu o konkrétnych porušení ľudských práv, napríklad na základe zneužitia moci alebo nejakého mučenia. Hovorím som, hovoril som o štrukturovanom porušovaní ľudských práv v rámci EÚ. Všetci vieme, a to je jedno zo základných hodnot únie, všetci vieme, že politická pluralita je v podstate najväčšou zábezpekou demokratického systému. A už od vzniku Európskej únie, ale už aj dlho predtým, v otvorenej spoločnosti bolo veľa nepriateľov. demokracie a Európy. Takže poprvé to bola totalita a po druhé to boli hnutia radikálnej identity. To boli nedemokratické hnutia. A v tomto zmysle mne tu chýba v akčnom pláne niečo, čo by hovorilo o týchto otázkach. Čo môžeme my ako EÚ robiť, pokiaľ e, v priebehu hospodárskej krízy, ktorá má, ktorá má veľké sociálne dopady, pokiaľ vzniknú nejaké problémy a čo môžeme robiť proti niektorým politickým stranám, ktoré sú jasne totalitné alebo ktoré sú jasne radikálne v súvislosti s identitou a ktoré v podstate porušujú alebo by porušovali, pokiaľ by sa dostali k moci ľudské práva. Pretože predtým sa hovorilo o občanskej spoločnosti, ale ako už to zaznelo, je občianská spoločnosť, ktorá je spontánna a čistá, ale potom sú nevládne organizácie, ktoré sú k službám takým týmto temným záujmom. Takže ja myslím si, že by sme sa na tento mali zamyslieť. Ďakujem. Thank you very much. No, e- Ďakujem. A teraz sa hlási Anna Gomez, poslankyňa Európskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsedajúca. Rada by som reagovala na to, čo povedal kolega Hamon Havregi vo svojej výpovedi dôležitosť úlohy firiem pri podporovaní ľudských práv alebo pri poukazovaní na násilie a porušovanie ľudských práv a takisto na koncepciu spoločenskej zodpovednosti podnikov by som chcela poukázať, tým sme sa zaoberali aj u nás v parlamente, ale je tu úloha pre národné parlamenty v tomto všetkom a chcela by som zdôrazniť dôležitosť dohovoru ANKA proti korupcii a potreba, aby sa prijímali zákony národnej úrovni také, ktoré by sa vedeli vysporiadať s záležitostiami súvisiacimi so spoločenskou zodpovednosťou podnikov. Teraz sa dostávame na novú úroveň. Je tu jasné prepojenie medzi šírením korupcie, zakrývaním toho, že existuje korupcia a porušovaním ľudských práv, najmä tých, ktorí poukazujú na korupciu. Toto sa deje v mnohých častiach sveta a my máme obrovskú zodpovednosť na svojich pleciach identifikovať kde. Napríklad si vezmeme Angolu. V súčasnosti väčšina porušovania ľudských práv, ktoré sa deje v Angole, vrátanie aktivít proti novinárom a obhajcom ľudským práv je jasne prepojená s cieľom zabraniť im ohlásiť alebo objaviť korupčné prípady, korupčné problémy s, súvisiace s ľudskými právami, napríklad v diamantových baniach. Tento jav, jav globalizácie, jav dopadu krízy spôsobil, že banky, médiá a najbohatší ľudia, magnáti sa snažia zakryť, čo sa deje. Napríklad v Portugalsku sa snažia poprepájať banky, média a najbohatší ľudia, aby média v Európe boli umlčané, aby média v Portugalsku, v Európe boli umlčané, aby sa nehovorilo ani o porušovaniach ľudských práv, ani Angola ani inde. Ja viem, hovorila som s portugalskými novinármi, ktorých zastrašujú, ktorých, ktorým hrozia, že prídu o svoju prácu. A dôsledkom je e, autocenzúra. Novinári sa snažia e, vyhnúť kontroverzným Téma. Zákon Magnitsky, ktorý, ktorý prijala Európska únia, je v tejto veci kľúčový. Barbara Lochbiller spomenula, že teraz práve diskutujeme v parlamente o legislatívnej právnej norme, ktorá práve prešla výborom pre ľudské práva a týka sa, týka sa korupcie a ľudských práv. Na budúce na budúcom plenárnom zasadnutí sa o tom bude hlasovať. Ide tu o praktiky na národnej úrovni, ktoré umožňujú korupciu. V súvislosti s prípadom Magnicky vieme, o čom sa hovorí. Ďalej tu je veľmi dôležitá úloha kohomu. Kohom Som rada, že vás tu máme pás, ktorí predstavujete kohom. Veľmi by bolo dobre, keby sa lepšie skoordinovali sektorálne politiky, odvetvové politiky a politiky v rozličných oblastiach, ktoré fungujú v oblasti ľudských práv. Stavros Lambrinidis je muž na svojom mieste, ale vyžaduje to politické riadenie na najvyššej úrovni, aby všetky tieto sektory sa prepojili. predrečníci upozornili, že práve uväznili obajcov ľudských práv v Bahrajne. A čo európske orgány robia kampaň? Iba vtedy, keď ide o príslušníkov členských štátov Európskej únie a keď ich uväznia, alebo bojujú aj za tých, ktorí, ktorých uväznia a nie sú členovia niektorej krajiny, ne, nepatria nie sú štátni príslušníci niektorej z krajín EÚ. Čo sme my urobili, aby sme vyslobodili z väzníc tisíce novinárov, napríklad v Etiópii, ktoré sú, ktorí sú tam vo väzení. Etiópia je mimoriadne dôležitá v Afrike, je to druhá najľudnatejšia krajina v Afrike, je to náš partner pre, máme predsa spoločné parlamentné zhromaždenie, máme dohodu z Kotonu a tam z, toho, z tejto dohody vyplýva mnoho úloh zodpovednosti. Tam je práca, ktorú máme vykonať a my sa jej vyhybame. Hovoríme o integrovaní ľudských práv do všeobecnej politiky, do rozvojovej politiky, do obchodnej politiky a samozrejme tu je úloha národných parlamentov, ktorá je mimoriadne dôležitá. Skončím ďalšími dvoma poznámkami. Podľa mňa oveľa viac treba posilniť spoluprácu s národnými parlamentmi. parlamentmi. Medzinárodný trestný súd je ďalšia taká téma, ktorý rieši veci s partnerskými krajinami a takisto konzistentnosť v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky. Ja som bola nedávno na misii v Pakistane s podvýborom výboru DROA a naozaj sme boli šokovaní dvojitým metrom, ktorý sa uplatňuje na e, lietadla neriadené ľudskou posadkou, na tzv. dróny. Politika v oblasti drónov sa netýka technológie. Ide o to, že sa selektívne vyberajú ľudia, ktorí sa jednoducho mimosúdne popravia, jednoducho zavraždia. Toto je e, v Európe zakázané. Nesúhlasíme ani s tým, že Američania sa angažujú v tejto veci. Mali by sme rozputať kampaň a upozorniť na to, že toto je absolútne porušovanie ľudských práv. Ďakujeme, Anna. Musíme všetkým pripomenúť, že čas rýchlo beží a tlmočníci zostanú s nami o 10 minút dlhšie. Ďakujem tlmočníkom, lebo ešte stále mám štyroch kolegov na zozname rečníkov, ktorí by si želali prehovoriť. Závisí od vás, koľko budete hovoriť, ale ak chcete, niektorí z vás môžeme si vás vypočuť aj v popoludnejšej e, sekcii zasadnutia. Pani Pietro Stalianska má teraz slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, kolegovia. Rada by som e, sa s vami podelila o praktický príklad aktivít, ktoré my v Európskom prepačte, ospravedlňujem sa tlmočník, v talianskom parlamente robíme v oblasti ľudských práv. Pracujeme teraz na právnej norme, je to hnutie piatich hviezdičiek, ktoré sa snažíme presadiť v Senáte vo forme odporúčaní. Ide tu o tri veci, ktoré tu treba spomenúť. Treba zabezpečiť, aby aktivity, ktoré bránia nelegálnej migrácii, sa vykonávali v súlade s medzinárodnými zákonmi, s pravidlami Európskej únie a s ústavnými zákonmi príslušných krajín. Po druhé, treba zabezpečiť, aby postupy žiadosti o azyl boli spravodlivé a všezahrňajúce, aby neporušovali článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach. A žiadny, žiadna ustanovizenia by neporušovala tieto ustanovenia. Od, odmietnutie vstupu, odmietnutie zostať v Taliansku rieši Európsky súd pre ľudské práva. Už je mnoho takých prípadov, kedy Európsky súd takúto vec riešil. A čo sa týka Dublinského dohovoru, ten upravuje, kedy má členský štát právomoc zrevidovať žiadosť o azyl v niektorom členskom štáte EÚ. A to je veľmi dôležité pre utečencov, pretože veľmi často utečenci sa stávajú exulantmi vo svojich vlastných krajinách, odoberajú im otlačky prstov a tak ďalej a keď prídu na hranice, zabrania im vstupu do EÚ a voľnému pohybu po EÚ. Nemôžu si nájsť prácu, bývanie a ďalšie veci, ktoré potrebujú si zorganizovať pre rodiny. Uh, Chcem vám pripomenúť, že Dublinský dohovor bol e, kritizovaný vysokým komisárom pre utečencov, pre utečencom a takisto z európskej pôdy. Dúfame teda, že budeme schopní nájsť pozitívny synergický účinok spolu s našimi parlamentmi a vami. Ďakujeme. Pán Michal Severinský z Polska má slovo. Ďakujem za slovo. Mám otázku. Takže je známe, že najdôležitejšie základné právo je právo na život. Toto ale je často z mnohých stran ohrozované. Často Máme rôzne výskumné e, rôzne výskumy, ktoré sa využívajú napríklad ľudské embria, alebo napríklad v prípade transplantácií. Potom máme ľudí, ktorí sú dlho v kóme, alebo taktiež sú tu predpisy vzhľadom e, na eutanáziu, ktoré sú uvoľňované, tak ako sa to stalo naposledy v Belgicku. Takže mám otázku, či Európsky parlament chce odštartovať iniciatívy, ktoré budú mať za cieľ posilniť právo na život a podporiť ho predovšetkým vzhľadom na e, medicínske experimenty. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Severinsky. Pán Nemet z Maďarska. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď som si vypočul vstupy predračníkov, objavila sa predo mnou otázka. My, čo pochádzame zo západnej Európy, zo západoevropských demokracií, ako by sme mohli ako by sme mohli zabrániť porušovaniam ľudských práv, keď my sami nerešpektujeme základné ľudské právo, a to je právo na súkromie. Teraz hovorím o prípade Snowden a o fakte, že USA riadia alebo snažia sa ovplyvňovať európskych občanov, dokonca aj britská tajná služba odpočúva európskych občanov a Američania odpočúvali, ako môžeme kázať o ľudských právach iným, my tu v Európskej únii, keď nemáme pozametané pred vlastným právom, ako môžeme žiadať od ruských partnerov, aby rešpektovali základné ľudské práva, kým nevidíme, že sa ľudské práva v Európe porušujú. Viem, že sa týmito vecami ľudia zaoberajú, ja viem, že vyšetrovanie bude úspešne dotiahnuté do konca. Ja sa obraciam na kolegov z iných parlamentov, tiež o tom hovorte. Dajte to na program u vás doma. Ďakujem, hovorí pána, pani predsedajúca. Ak by ste sa vy, e, ktorí ste sa prihlásili z Grécka, uspokojili s tým, že budete hovoriť popoludnejšom, na popoludnejšom zasadnutí, tak by bolo možné ešte, aby pán Toja nás odpovedal všetkým. A chcela by som povedať tým, čo hovorili o súkromí a ochrane súkromia. Je tu konzistencia politik, ktoré by sme mali aplikovať vnútri aj za, za hranicou EÚ. A teraz pán Tojman. Ďakujem pekne. Skutočne mnohé otázky, ktoré tu vyvstali, sa dotkli priamo nervu diskusii jadra diskusii. Je tu veľa tém, ktoré sa týkajú súdržnosti. Pán Nikolektív napríklad hovoril, o kolektívnych aktivitách, napríklad o právach e, komunity LGBTI a kohom sa skôr venuje externej dimenzii, ale v prvej polovici tohto roka sme vytvorili nové usmernenia EÚ pre e, to, ako sa, spra- ako sa správať k agende LGBTI za hranicami EÚ, pretože mnohé otázky, ktoré tu vyvstávajú, sa týkajú tretích krajín, Lenže je pravda, že aj v našich členských štátoch ešte tieto problémy často nie sú vyriešené. Máme tu mnohé podobné témy, kedy v rámci členských štátov EÚ sa už vytvorili isté politiky, ktoré sú iné ako tie v krajinách mimo EÚ, ale iba niekoľko rokov dozadu e, sme pozorovali vývoj, kedy Európsky súd pre ľudské práva vydal rozsudky ovplyvňujúce legislatívu aj politiky v členských štátoch EÚ a mali sme podobnú diskusiu na začiatku tohto roka, keď sme vytvárali usmernenia, ako EÚ má podporovať slobodu náboženského vyjadrenia vo svete. Je to, je to situácia, ktorá súvisí s internou situáciou v EÚ. V súčasnosti pracujeme na poslednej sérii usmernení, ktoré sa týkajú toho, ako by EÚ malo eh, istým spôsobom riešiť problémy s vyjadrovaním náboženskej slobody offline aj online. Táto otázka v skutku sa dotýka našej dôveryhodnosti nášho kreditu a Európska únia nemá nejaký kredit, ktorý samospadom by sa stále obnovoval. Nie, keď sa porušujú ľudské práva, tak sa oslabuje. Ja plne súhlasím, že našim cieľom nie je poukazovať na problémy, treba riešiť situácie treba si zvoliť, snažiť sa zvoliť ten najlepší prístup ku každej situácii. Niekedy je lepšie hlasno sa ozvať, niekedy je lepšie mlčať a vytvoriť radšej dlhodobú sériu aktivít. Niekedy je lepšie najprv posilniť kapacity, vytvoriť siete a až potom e, viditeľne podporiť obhajcov ľudských práv v nejakej krajine. Sú tu rôzne spôsoby, ale čokoľvek robíme v ktorejkoľvek krajine, takisto finančné zdroje, ktoré máme k dispozícii, prispievajú k úspechu či neúspechu našich aktivít a k dopadu čo, toho, čo urobíme na oblasť ľudských práv. Niekedy človek ani celé mesiace nevidí výsledky, niekedy to trvá ešte dlhšie, ale niekedy príde zmena okamžite. To závisí od toho, koľko, a nezávisí to od toho, koľko sme vložili. Niekedy pracujeme veľmi ťažko aj tak nič nedosiahneme a iné záležitosti, napríklad sa zmení politická situácia, umožnia sa veci, ktoré dovtedy možno neboli. Verím aj tomu, že strategický rámec, ktorý podporia ministri a ktorý sa týka aj uplatňovania nového strategického rámca z júla v praxi, ministri sa stretli a prijali ho, tam sa poprvý raz pochopilo, že naozaj treba zatlieskať a treba ovácie za takýto počin. Lojalita, solidarita a súdržnosť a odhodlanosť členských štátov EÚ presadzovať politiku ľudských práv, to naozaj za ostatné roky napreduje milovými krokmi a myslím si, že by sme si to mali vždy pripomínať. Ale jasné, že treba riešiť aj prípad od prípadu a Európske inštitúcie, aj parlament, aj národné parlamenty, každý zohráva svoju často kľúčovú úlohu. Ďalej, keď hovoríme o akčnom pláne EÚ o ľudských právach a demokracii, prečo sa netýka EÚ samotnej? Odpoveď je, tento dokument je iba pre externú dimenziu. Je to politický nástroj ale samozrejme v rámci súdržnosti a konzistentnosti sa nepriamo týka aj situácie v EÚ. Aj tu sa pozoruje vývoj, pozitívny vývoj a sú tu dôležité iniciatívy, ktoré sa neodrazili v akčnom pláne, pretože boli mimo jeho rámca rozsahu pôsobnosti, mimo rozsahu pôsobnosti. Ľudské práva by mali byť zaintegrované do hlavného prúdu diania, prierezovo do všetkých politik, v rozvojovej politike, v obchodnej politike EÚ by sa mali objaviť. A toto bol kľúčový cieľ akčného plánu a strategického rámca, ktorý sa prijal. Politicky by sme mali zaintegrovať ľudské práva do všetkých oblastí práce EÚ, ktoré nebudem ani len vymenúvať. A akčný plán je čím si, čo treba prierezovo uplatniť v oblasti justície, v oblasti Mhm. obchodovanie. Komisia, ktorá má dôležitú úlohu a mala ju, aj keď sa tento dokument koncipoval, je doteraz plne zapojená do tohto procesu a prispieva k silnému partnerstvu v mnohých týchto oblastí. Naozaj komisia hrá, hrá veľmi dôležitú úlohu. Myslím si, že toto sú najdôležitejšie body a teraz by bolo umožnené dať iba rýchle reakcie. Dalo by sa o tom rozprávať dlho. Ďakujem, pán Stojan. Týmto končí e, naše dopoludnejšie zasadnutie. Vonku vám čakajú sendviče. Možno by sme mohli pokračovať v rozprave neformálne a o tretej popoludni sa tu opäť stretneme. Ďakujem.